Okay, colleagues, if people can start to take their seats now. Dobre kolegovia, poprosím, že by ste sa usadili a budeme mať... Teda mali sme zasadnutie spolu s výborom INTE. A teraz môžeme otvoriť naše zasadnutie. Teraz. Vlastne je to bod číslo 2 na našom programe a to je prijatie alebo schválenie programu. Nezaznamenal som žiadne návrhy na zmenu programu. A možno tam jeden návrh bude, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Mene našej skupiny by som rád poprosil, aby sme odložili to hlasovanie, ktoré je plasovanie na zajtra. A to je otázka na kolegov, hlavne na spravodajcu, či je to možné preložiť na neskôr, aby sme mohli, mohli v duchu kompromisu na tom ešte popracovať. Tak eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel hm, trochu vysvetliť eh, ten spôsob, ako som zorganizoval práce na tejto správe. Všetky Pozmeňujúce návrhy boli v originále predložené do 31. januára a všetky pozmeňujúce návrhy EPP boli v polštine. Takže sa s ním urobiť, ale ja som navrhol, aby sa uskutočnilo zasadnutie tenových spravodajcov v Štrasburgu a našim polským kolegom som navrhol tlmočenie pomocou šušotáže. Nebolo to prijaté, no a my sme sa vynasnažili snažili dodržať aj časovú osa, tak ako navrhla komisia, ja ako spravodajca Podporujem návrh EPP, ktorý ma požiadali o súhlas pred pár dňami. Takže ja by som bol rád, aby sme o tom diskutovali podľa Eh, programu v nášho, eh, nášho výboru. Ja nepo, nesúhlasím s návrhom pána Ventu a naozaj by som chcel zmierlivo povedať, eh, Bogdan Venta bol vždy veľmi korektný, čo sa týka času a vo vzťahu s kolegami. Ja to veľmi rešpektujem a ak by nepožiadal Bogdan Venta, tak by som to odmietol, pretože ja odmietam to zdržovanie a návrh Pepe, Ja som urobil všetko tak, aby som eh, zohľadnil požiadavky všetkých. Ak to nebolo splnené, tak to nebola moja chyba. Ja som ochotný eh, diskutovať. Eh, stratíme tam trochu času, ale no, môžeme to prijať. Dobre, ďakujem pekne. Nevidím, že by si niekto namietal ale ak to bude zložité hlasovanie, tak to môže byť problém. Ďakujem za slovo a ďakujem aj za to vysvetlenie, Charles. Neviem, prejdem do Nemčiny, aby sme mohli priamo komunikovať. Takže Nemčina. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. Ja som te tiež informoval o tom, že ten zelený týždeň máme na to misiu do Senegalu. Ja eh, som chcel naviesť kontakt skôr. Eh, viem, že kvôli prekladu sú tu problémy, ale ja sa nemohol kvôli technickým problémom. Takže my sme dostali v Dakare takmer e, dodnes, dnes sme len prišli a preto sme nemali čas priamo e, sa pozhovárať, e, pretože myslím, že vo výbore DV tá spolupráca je vynikajúca a by to bolo možné, tak by som sa chcel poďakovať mene našej skupiny. Ďakujem pekne. Yeah, okay. well, we'll say, um... Dobre. Takže môžeme toto hlasovanie teda posunúť na ďalší týždeň. Sekretariat nám povie potom bližšie, kedy. Ale niekedy v marci, predpokladám. Takže ja viem, že tí kolegovia, ktorí boli v Senegale, mali troška náročný návrat, Takže som rada, že sú tu vôbec naspäť. Mali byť e, už niekedy e, v piatok v noci doma, ale sa to celé dosť skomplikovalo. Takže určite bolo náročné pre nich, aby sa pripravili na zasadnutie výboru. Ja som sa vrátila zo Stredoafrickej republiky a tiež sme našťastie da prišli úplne včas, ale je tu toho veľa, čo v našom výbore môžeme prejednávať. Takže prvý oznam bude príjemný. Vítam Donatelu Pribas, našu šéfku sekretariátu. Na poslednom zasadnutí sme sa rozlúčili za Nome Kloklin a odišla od nás po rokoch a žiadne čokolády na výbore tým pádom asi nebudú, ale Donatela je teraz na, medzi nami ako nová, ale samozrejme viacerí už poznáte. Ešte z toho, že robila v eh, AKP a som rada, že je medzi nami a začína už hneď pracovať naplno a pracuje veľmi efektívne a som rada, že je medzi nami. Ďalšie oznámy. Poprvé, zajtra ráno, teda bola som pozvaná, aby som sa zúčastnila na Rade pre rozvoj, bude to v Bruseli a okrem iného sa bude diskutovať aj o strednodobom vyhodnotení situácie post Kotonu. Takže nebudem prítomná na tom hlasovaní zajtra predpoludním. A ja som rada, že tá jedna správa sa odkladá, lebo je dôležitá, ale pán Vajonen, podpredseda, bude na miesto mňa viesť zajtra zasadnutie. A ešte niekoľko oznámení ohľadne budúceho zasadnutia. 27. februára, tento rok, máme spoločné vypočutie o dopade e, kultúrnej politike na rozvojové krajiny. Myslím, že, teda dúfam, že budú poslanci a poslankyne prítomní hojne, v hojnom počte. Je to dôležitá téma. Od, e, teda bude to od postute do 5. 4K2 myslím, a pán Kolublu bude viesť to zasadnutie a ďalej 6. marca veľmi dôležité mimoriadne zasadnutie o strategickom dialogu s komisárom Mimicom. Obvykle e, v týždni politických skupín e, máme takýto program, ale v podstate musíme konať vtedy, keď je komisár k dispozícii v Bruseli. Pôvodne sme zamýšľali, že to bude 20. marca, ale od 8.30 do 10.30 6. marca sa nám podarilo získať termín, takže samozrejme ešte bude rozoslaná oficiálna e, pozvánka, respektíve notifikácia. Takže e, nielen, že sa bude prehodnocovať strednodobá situácia, ale aj o perspektívach do budúcna sa bude hovoriť. Ďalší oznam, ktorý je vlastne skôr určitou reflexiou E, Zelený týždeň, minulý týždeň, teda viacerí z vás, z nás boli sme na misiách a dôležitá téma o financovaní mimorádnych organizácií sa pertraktovala aj v súvislosti s tou situáciou v Oxfame, čo sa spomínalo, že teda tí pracovníci, ktorí boli, na ktorých sa poukazovali, že sa nesprávali náležito, tak tí boli suspendovaní. A žiaľ teda nebolo vzhľadom na zelený týždeň dosť času a príležitosti viesť diskusie o tejto téme. Ale určite koordinátori e, to najprv budú mať v rukách a potom sa na danú tému budeme e, rozprávať aj na zasadnutí výboru. No oni Takže samozrejme poprosíme o chvíľku komisiu, nech nám e, oznámi niečo k tejto téme Oxfam. Takže potom poprosím komisiu, aby nás informovala o tom, aké kroky prijala doteraz komisia. Takže to by som poprosila v bode 6 dnešného programu. A potom samozrejme, ako som už povedala, v rámci výboru budeme mať v účinnom formáte aj e, širokú diskusiu čoskoro. Ďalej, 4. decembra e, zápisnica. Máte k tomu nejaké pripomienky? Ak ešte máte, môžete ich dokonca tohto zasadnutia dať na sekretariat. Ak nie, tak je to prijaté. 5 koordinované rozhodnutie z januára, 24. januára platí to isté. Ak sú nejaké pripomienky, dáte ich do konca dnešného zasadnutia na sekretariát. Ak nebudú pripomienky, tak to bude prijaté. Takže pristupujeme k bode, bodu 6 a to sú oznamenia komisie. Poprosím vás, ide o vyjadrenie Európskej komisie ku téme Oxfam. Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo Dovolte, aby som v krátkosti načutol, aké je verejné stanovisko komisie zatiaľ k tejto téme a veľmi jasne, jednoznačne sme sa vyjadrili. A Európska komisia očakáva, že partnerské organizácie budú konať korektne, morálne a v žiadnom prípade teda e, nemôžeme tolerovať e, veci, ktoré nie sú v súlade s morálnymi princípami a samozrejme požadujeme aj maximálnu transparentnosť. Komisia eh, uistuje, že Oxfam musí taktiež plňať všetky právne, morálne a etické normy a musí predkladať správy podľa príslušného uplatňovaného mechanizmu, ale opäť zdôrazňujem transparentnosť. Aby sme získali ďalšie informácie, tak sme pripravili ďalšie stretnutia s predstaviteľmi Oxfamu a, a zatiaľ, kým sa toto neuskutočňuje, kým sa situácia nevysvetlí, tak komisia nepodpíše s Oxfamom žiadne ďalšie e, dohody alebo zmluvy, ktoré by e, súviseli s podporou tejto organizácie je veľmi jasné, že, že proste prehodnotíme financovanie. Ak bude potrebné, tak ho aj zastavíme. Pokiaľ sa ukáže, že etické pravidlá a profesionálne pravidlá sa nebudú dodržiavať tak, ako je stanovené v partnerskej dohode. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za toto vyhlásenie. Myslím, že to teraz nemusíme ani nemôžeme prerokovávať, keďže nám ešte E, keďže nemáme k dispozícii tie informácie, o ktorých tu bolo práve povedané zo strany komisie, ale samozrejme vieme, aké, aké sú tie požiadavky, ktoré sa kladú na humanitárne organizácie. Je to ťažká práca, ktorú vykonávajú a samozrejme, keď som pracovala e, v teréne, tak som videla, že naozaj veľmi, majú veľmi ťažké podmienky a oni napríklad Oxfam pôsobili v Bongi a tam pôsobia v humanitárnej sfére a majú veľmi náročné podmienky pracovné. No nás tam dokonca nechceli pustiť, lebo to nebolo dosť bezpečné. Ale naozaj tie podmienky, v ktorých pôsobia, sú veľmi, veľmi náročné a títo ľudia pracujú v takom teréne. Takže ďakujem za toto vyhlásenie a diskusia bude. Chce sa niekto vyjadriť? Nie? Ďakujem. Takže končíme s bodom 6. A ideme na bod číslo 7, a to je verejné vypočutie. Téma je vzdelávanie a školstvo, využívanie pomoci EÚ na podporu mládeže. Odovzdám slovo našim moderátorom, a to je pán Bento a pán Pejon. A to je bod 7 teda. Vzdelávanie je kľúčová záležitosť, ktorej venujeme pozornosť v našom výbore a chceme implementovať aj ciele udržateľného rozvoja. A vzdelávanie je veľmi základným, významným prvkom týchto cieľov. A hovoríme o, oblasti o období za, od roku 2000 do 2015, ako sa hodnotí pred 18 rokmi sme zaznamenali eh, určitý rozvoj, ale teraz eh, v podstate poklesla táto pomoc eh, rozvojová. Ale viac sa dozrieme z prezentácií. V roku 2009 napríklad 10 rozvojovej pomoci išlo do vzdelávania a teraz je to len 7 Začiatkom tohto mesiaca sa konala hm, konferencia o partnerstve v oblasti vzdelávania a to je jediný takýto eh, jediné takéto podujatie, konalo sa v Dakare, teda podujatie tohto druhu a hovorí sa o obrovských eh, eh, objemoch, myslím, že až o miliardy dolárov celkovo GPI a Myslím, že dúfam, že sa tieto peniaze, tu konkrétne sa hovorilo o 30 miliónoch, ktoré sa poskytnú, že teda budú naozaj poskytnuté. Okrem toho sa spomína celkovo suma 110 miliard dolárov, ale vieme, že existujú aj prekážky a nie všetko sa dá zrealizovať v rozvojových krajinách. V Stredoafrickej republike sme napríklad boli aj eh, v školách, kde povedzme v jednej triede je 80-90 detí ale boli tam prípady, kde bolo v každej triede aj 160 detí a nemajú dosť učebníc, nemajú dosť eh, dobre vyškolených učiteľov a 50 eh, dospelých sú negramatné osoby. Takže je to náročné. Chodiť do školy to je len jedna strana rovnice, samozrejme v našom výbore berieme do úvahy aj všetky ostatné aspekty, napríklad konflikty, deti v pozícii utečencov, aj tomu sa na výbore venuje pozornosť. Takže je tu mnoho, mnoho problémov a bariér, ktoré stoja v ceste vzdelávaniu. Takže, takže dám teraz slovo Bogdanovi Ventovi. Takže po tom ťažkom týždni v Senegale som rada, že je opäť tu medzi nami. Je to človek, ktorý tejto téme venuje ozaj veľkú pozornosť, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Začneme prvý panel, dosahovanie udržateľných cieľov rozvoja 4. Ja opäť vás vítam, kolegyne, kolegovia. A ako práve zaznelo, hm, bol dosiahnutý výrazný eh, pokrok eh, v kontexte dosahovania rozvojových cieľov milénia. Treba viacej snách eh, po prijatí SDG, hm, konkrétne SDG 4, ktorý sa snaží zaistiť inkluzívny a rovnocenný rovnocenné vzdelanie a celoživotné vzdelanie pre všetkých podpora vzdelávania teraz e, prekračuje hranica e, alebo ukončené základnej školskej dochádzky alebo zápisu do základných škôl a týka sa aj sekundárneho vyššieho vzdelávania. E, ako ide o prijatie komplexného plánu pre celoživotné vzdelávanie od raného detstva až po celoživotné príležitosti my sa musíme zaoberať tiež vzdelávanie nie len z hľadiska kvantity, ale tiež eh, z hľadiska kvality. Nie je dôležité len eh, zvýšiť eh, počet detí na školách, ale treba zaistiť aj relevantné výsledky vzdelávania. My sa budeme sústrediť v rámci prvého panelu na prvý scenár SDG, hlavne SDG 4, a to je podpora EÚ vzdelávania No a máme tu viacero hostí medzi nami. Prvým rečníkom je pani Dadio, eh, analistka z Global Economic Monitoring Report 2018, ktorý túto správu vydala, eh, vydalo UNESCO, ktorý hodnotí eh, pokrok pri dosahovaní dg 4 a 10 cieľov a 10 cieľov v rámci agendy SDG Eh, správ, globálna správa 2017-2018 sa sústredí na zodpovedné vzdelávanie a to, ako relevantní aktéry eh, môžu poskytovať rovnoprávne eh, a adekvátne vzdelávanie. Je to zamerané na zapojenie všetkých príslušných aktérov, na ich zodpovednosť s cieľom dosiahnuť čo najlepšie vzdelávanie. Správa obsahuje odporúčanie na budovanie silnejších systémov vzdelávania. E, po prehľade o globálnej situácii našim druhým rečníkom e, náš druhý rečník sa bude zaoberať približovaním e, vzdelávania bližšie k nám a vzdelávaním v rozvojových krajinách. Pani Matejček je zástupňa Európskej komisie z DG DEVKO a poskytne nám prehľad o vzdelávacích a prioritách spolupráce v oblasti vzdelávania. Hovoriť o všeobecnom v rámci pre vzdelávanie SDGs, novom konsenze, ako aj usmerneniach pre vzdelávaciu politiku, ktoré sa hovorí v príslušnom dokumente komisie. Tešíme sa tiež na ex- správu existujúcich finančných záväzkov komisí v oblasti vzdelávania, kde EÚ v rozvojových krajinách je aktívnym partnerom, aké pokroky boli dosiahnuté vo vašich programoch. Možno vidíte ešte o jedného rečníka viace. Sú tam zastupcovia Svetovej banky, ale bohužiaľ je možné, aby sa zúčastnili dnešného panelu. Avšak naši hostia nám iste e, poskytnú vynikajúci prehľad o SDG 4, ako aj o podpore EU pre vzdelávaniu. Ako prvá dostala slovo pani Dadio, máte 10 minút na to, aby ste nás informovali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som Anna Dadio, eh, senior policy analyst, eh, Global Education Monitoring Report. Zaprave by som chcela poďakovať za to, že ste nás pozvali na toto verejné vypočutie v eh, skutočne dôležitom momente, keď sa stanovujú priority EU na obdobie ďalších troch rokov. V kontexte mojej prezentácie ja vysvetlím úlohu našej správy, a predstavím niektoré výsledky z najnovšej správy a rovnako vám poskytnem informácie o financovaní EU v globálnom kontexte. Ako viete, udržateľné cieľe rozvoja alebo udržateľný cieľ rozvoja obsahuje 7 cieľov a 3 spôsoby implementácie na dosiahnutie do roku 2030 zvýraznené. Vidíte tie body, ktoré zdôrazním aj vo svojej prezentácii. No a v rámci univerzálnej agendy relevantnej pre všetky krajiny má niektoré konkrétne charakteristiky. A konkrétne sme na vzdelávania s orientáciou na zručnosti, celoživotné vzdelávanie, inklúziu a rovnocené zastúpenie a výsledky. Takže Global Education Monitoring Report ktorú tu ja zastupujem. Prvá, bola zverej, prvá správa, prvú správu sme zverejnili v roku 2002. My sme nezávisli tým, financovaný 15 bilaterálnymi donorca, donormi a nadáciami pod záštitou UNESCO. A ako úspešný experiment správa dostala mandát na Svetovom fóre pre vzdelávanie v roku 2015, aby sme boli mechanizmom na monitorovanie a podávanie správ o SDG 4 a vzdelávaní v rámci ďalších rozúdržateľných cieľov. A rovnako podávame správy o národných a medzinárodných stratégiách, aby sme pomohli všetkým relevantným partnerom, ktorí sa e, zaoberajú vzdelávacím procesom. Výsledok tohto dvojitého mandátu je taký, že správa má dve časti. Poprvé, jedna časť, ktorá sa zaoberá monitoringom a zameriava sa na ciele, ktoré som už e, uviedla. A tematická, druhá časť je tematická časť, ktorá e, sa zaoberá e, spolu s našim poradným poradnou radou my, že teda sústredí sa to na vzdelávanie a to v roku 2016 a posledná správa sa sústredí na zodpovednosť v rámci vzdelávania. A ďalšia a správa, ktorá vyjde koncom tohto roka, sa bude sústrediť na migráciu a v roku 2020 sa budeme zaoberať vzdelávaním a inklúziou. No a teraz prejdem, ako som už povedala, niektorým cieľom, ktoré sú súčasťou našej globálnej monitorovacej správy o vzdelávaní. Začnem bodom 4.1 a cieľom tu je ukázať pokrok, dosiahnuť rovnomerné zastúpenie a, a adekvátne vzdelávanie na základnej a sekundárnej úrovni. Ešte stále dnes veľa mladých a detí nechodí do školy a všetci veľmi dobre vieme, že aj školská dochádzka ešte neznamená ukončenie školskej dochádzky. V roku 2010-2015 ukončenie školskej dochádzky a miera bola 83% pre základné školy, 69% pre nižšie sekundárne vzdelávanie a 45% pre sekundárne vzdelávanie. Čísla, ktoré asi nevidíte tu veľmi dobre, je mi ľúto, ukazujú rozdelenie ukončenia školskej dochádzky v rámci jednotlivých krajín. A vidíte, aj keď nie veľmi dobre, že sú veľmi veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami je podľa eh, miery ukončeného vyššieho sekundárneho vzdelávania. To sú eh, zelené bodky. A čo je dôležité ešte v tomto grafe, že okrem eh, rozdielov medzi krajinami je treba si všimnúť, že minimálne v 15 krajinách 15 krajín je na ľavej strane, alebo ktoré sú označené modrou bodkou, kde menej a bude je veľmi nízka miera ukončenia základnej školskej dochádzky na to, aby sme hodnotili pokrok a dosahovanie týchto cieľov, tak nehodnotíme len ukončenie školskej dochádzky, ale tiež eh, dosiahnutie minimálnych schopnosti v rámci počítania a čítania. Neexistujú globálne dohodnuté štandardy eh, pre počítanie a čítanie, pre minimálne nejaké schopnosti ale Global Monitoring Alliance um, si stanovila niektoré, eh, niektoré kritéria no a podľa správy v 2012 eh, Inštitút pre štatistiky UNESCO eh, poskytol nové odhady, ktoré hovoria o tom, že polovica detí vo veku ukončenia školskej dochádzky nemá tieto základné schopnosti. No a to dosahuje v subsahárskej Afrike takmer 90 No a nezabúdajme na ďalší veľmi dôležitý záväzok v rámci cieľa 4.1 a to je zaistiť 12 rokov vzdelávania zadarmo, z čoho minimálne 9 by malo byť povinných. Bohužiaľ, doteraz sa eh, menej ako jedna z piatich krajín garantuje 12 rokov školskej dochádzky zadarmo a povinnej. No a cieľ Eh, zaručuje ktoré ciele pri školskej dochádzke zatiaľ neexistuje žiadny konsenzus o pripravnosti na školu. Čo vieme, že v roku 2015 69% eh, detí eh, bolo v školách alebo predškolskej dochádzke ešte pred dosiahnutím oficiálneho veku. Podľa štatistik UNESCO Regionálny priemer však ukazuje veľmi veľké rozdiely e, v Latinskej Amerike. E, je to, je to 90% a menej ako 32% v subsárskej Afrike. Opätovne vieme z analýz, e, zo správy, že tí znevýhodnení sú alebo zaostávajú nízkopríjmové krajiny v roku 2010 až 2015 najbohatšie deti vo veku 3 až 4 rok, e, roky 5 krát pravdepodobnejšie e, boli alebo navštevovali predškolské zariadenia. No a tí z mestských oblastí dvakrát pravdepodobnejšie e, boli v takýchto zariadeniach predškolské dochádzky ako v porovnaní s vidieckými oblasti, oblastiami. Dosiahol sa istý pokrok, avšak vieme, že len 17 krajiny, eh, krajín eh, právne stanovuje eh, predškolskú dochádzku zadarmo a povinne. A teraz prejdem cieľu 4, 5, čo je rovnosť. A agenda SDG vyžaduje si zmenu v tom, aby nikto neostával bokom. A čl- cieľ 4.5 reflektuje tieto ciele o rovnosti vo vzdelávaní. Zatiaľ čo je parita medzi chlapcami a dievčatami, tak len 60 krajín dosiahuje paritu medzi chlapcami a dievčatami v základnom vzdelávaní, 40% v nižšom sekundárnom vzdelávaní a 25% vo vyššom v roku 2015 eh, len tretina študentov sa písala do sekundárneho vzdelávania, ale podľa tých čísel, ktoré tu vidíte, eh, ktoré vychádzajú eh, z našej databázy o vzdelávaní, tak stále vidíme veľké rozdiely. Napríklad podľa čísel vidíme, že v El Salvadore približne 51% najbohatšej petiny, ale menej ako 2% tých najchudobnejších E, navštevujú zariadenie sekundárneho vzdelávania. Situácia je podobná e, v Mongolsku, kde ten podiel je 67% a 3%. Rovnako vieme zo správy a všeobecnosti, e, že môžeme monitorovať rozdiely vo vzdelávaní podľa bohatstva. Napríklad vieme, že je len 1% z chudobných dievčat ukončí sekundárne vzdelávanie v nízkopríjmových krajinách, ale správa tiež upozorňuje na ďalší dôležitý problém a to je skutočnosť, že nerovnosť sa podceňuje. No a skutočne niektoré z najzraniteľnejších skupín, ako sezónni zamestnanci, a ne, bezdomovci, utečenci alebo tí, ktorí žijú v konfliktných zónach, nie sú monitorovaní a nie sú zaradení do uh, prieskumu. E, približne 250 miliónov osôb e, je teda vylúčených kvôli e, významnou prieskumov. Teraz prejdem k cieľu 4a. To je o vzdelávacích podmienkach a to je cieľ na základe škôl podporujúcich deti a sústredí sa to na infraštruktúru a násilie na školách. Globálny indikátor a pre tento cieľ má viacero dimenzií a preto v stručnosti je ťažké povedať, čo to znamená. Ehm, avšak my vieme, že napríklad v subsaharskej Afrike 4 petiny základných škôl nemajú elektrínu a globálne štvrtina škôl e, nemá prístup k pitnej vode. E, my čo, rovnako zo štúdií, výskumu a literatúry vieme, že e, zlá infraštruktúra bráni e, vzdelávaniu na všetkých úrovniach, e, vo všetkých krajinách podľa príjmu. No a učiteľia a vzdelávacie inštitúcie e, sú cieľmi útokov od roku 2004 sa prehlbuje táto kríza. Najviac postihnutá je Severná Afrika, juhovýchodná Ázia, a za, Západná Ázia má 19 tisíc e, učiteľov v Nigerii muselo opustiť krajinu v rokoch 2005 až 2015, 2009 až 2015, no a v arabských krajinách štvrtina škôl bola zničená. A prejdeme k ďalšiemu dôležitému cieľu a to je o dodávkach, alebo teda e, kvalifikovaných učiteľoch my vieme, že 86 učiteľov na základnej škole sú zaškolení, ale ten podiel je eh, nižší eh, v juhovýchodnej Ázii, v Karibii. Je to tiež viac a subsaharská Sahara tam je len 52-percentný podiel. Mm, takéto porovnávanie môže byť zavádzajúce, keďže je veľa nezdokumentovaných rozdielov týkajúcich sa minimálnych požiadaviek. To znamená definícia kvalifikovaného učiteľa. Ide o obsah osnov, eh, primacie testy, dĺžka vzdelávania. Je prekvapivé, že bol zaznamenaný pozitívny trend e, e, v počte učiteľov v mnohých subsaharských krajinách, ale e, napríklad v takých krajinách Eritrea, Ghana a Niger percento zaškolených učiteľov klesa od roku 2000. To súvisí s poklesom príjmania zaškolených eh, učiteľov. To znamená, učitelia, ktorí sú najatí, majú veľmi nízke vzdelovanie. Ak hovoríme o, o motivovaní učiteľov, eh, eh, ďalej mm, mzda, kariérny rast a tak ďalej. Máme malo o tom informácií. Napríklad v krajinách OECD mzda na základnej škole je 80, eh, platu je eh, zamestnancov v inom sektore. Teraz by som prešla k tým záverečným údajom. To znamená, aké sú mm, eh, otázky implementácie nie je to cieľ v DG4, ale v celkovom rámci je to dôležité. čo sa týka verejných výdavkov, jedna zo štyroch krajín nedosiahli ani 4%, 4% prahovú hodnotu 4 HDP na vzdelávanie. Čo sa týka pomoci, len 6 z 28 donorov splnilo záväzok alokovať 0,7 z národného dôchodku na pomoc určite, že mali by 10 svojej pomoci zamerať na základnú a, e, školu a stredné široškolské vzdelávanie. E, od roku 2015, ako už bolo konštatované, to kleslo až na 7 o tom som hovoril, to je o 4 menej v porovnaní s rokom 2009-2010. Naša správa poukazuje na to, a to už viacero rokov, že vlády a donory e, pokrývajú len jednu časť nákladov na vzdelávanie a je dôležité, aby aj miestne orgány pokrývali podstatnú časť ehm, 18 príjmu domácnosti pokrýva e, vzdelávanie a v e, nízkopríjmových krajinách, ako napríklad Kambodža, to je úplne vpravo, 69 e, nákladov, nákladov vzdelávania je pokrývané z príjmu domácnosti. Ešte by som chcela vám odprezentovať niekoľko vybraných parametrov týkajúce sa vzdelávania z nášho z našej správy, vychádzame z údajov OECD. E, e, tieto údaje poukazuje na to, pomoc nasmerovaná do vzdelávania stagnuje od roku, od roku 2009-2010, teda zastalo to na úrovni asi 12 miliard, z toho asi 5 miliard prichádza do základného vzdelávania, ale z toho len 1,3 miliardy skončí v subsaharskej Afriky a to je polovica pôvodnej výšky z roku 2010, 2000. Bilaterálni donory, donory prispievajú 62% na celkovej pomoci a multilaterálni donory strížili svoj podiel z 29 na 38% v období 2013 až 2015. Ďalšie, e, ďalší graf nám hovorí o e, vývoji pomoci do základnej vzdelávania v rámci e, hlavných piatich multilaterálnych inštitúcií. Ako vidíte, Európska únia je na druhej priečke spomedzi týchto multilaterálnych inštitúcií. Výdavky na vzdelávanie zo strany európskych inštitúcií je viac menej stabilizované. To od roku 2005 na úrovni okolo 400 miliónov dolárov vykazuje vzrastajúcu tendenciu od roku 2013. Dosiahla tamer 500 miliónov v roku 2016 na základe predbožného odhadu. A prejdem vlastne na poslednú sériu e, e, mojich informácií, ktoré sa e, týkajú globálneho partnerstva v vzdelávaní GPE. Európska únia je veľmi veľko ktorý sa e, v rámci tohto globálneho partnerstva na vzdelávanie GPE. Tu vidíme e, vývoj pomoci v kontexte GPE e, ku koncu 2015 to bolo ako 450 milión ročne. Takže GPE sa zameriava, témer, e, zameriava na vzdelávanie a v podstate v tých najchudobnejších krajinách do základného stredoškolského vzdelávania. Zaznamenali sme náraz 10 na 12 v rozpeti roku 2000-2015. Veríme, že to ešte porastie do horizontu 2020, e, to znamená na dvojnásobok od začiatku sledovaného obdobia. Je dôležité, aby pomoc v kontexte GP bola zameraná e, práve na tie najchudobnejšie krajiny. Ďakujem. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pani eh, eh, Diagio. Ospravedlňujem sa za moju chybičku v úvode a teraz eh, odovzdávam slovo ďalšej rečničke, aby sme mali čas aj na otázky. Ďakujem pekne. EÚ e je odhodlaná plniť zásady politiky 2013. My e, skutočne sme zameraní na kvalitu vzdelávania a výstupov zo vzdelávania e, procesu DG, SDG 4 je veľmi dôležité aj v tej oblasti vzdelávania, zaškolovania. SDG 8 to je oblasť zamestnávania a potom je e, to problematika aj e, e, rozvoja podnikania a lepšie pokroku. Ako práve poznamenala kolegyňa, tie najväčšie výzvy, pred ktorými stojíme, 260 miliónov detí a mladých, ktorí nie sú vôbec v školách, tá, to znamená 61 miliónov detí v základnom stupni vzdelávania a mm, tých okolo 200 miliónov na stredoškolskej úrovni. A mnoho z tých detí, ktoré sú v škole, sa nevzdelávajú z, dôvodu nedostatku učiteľov. Do horizontu 2030 bude nám chybiať 68,8 milióna učiteľov, ak hovoríme o rodových rozdieloch. Skutočne dievčatá ťahajú za kratší koniec, aj keď tie odhady sú poddimenzované je veľmi dôležité venovať pozornosť vzdelávaniu e, dievčat, ale aj chlapcov a takisto aj detí s postihom. Ďalšia dôležitá téma sú, e, sú dopady kríz. Vynakladáme nemalé úsilie, aby sme sa postavili e, výzvam, ktoré vyplývajú z naliehavých situácií, presidlovaných ľudí a dopadov E, súvisiace s migráciou. Okolo 27 miliónov detí vo viacerých krajinách sú priamo ovplyvnené dopadmi kríz. Okolo 20 miliónov detí a mladých e, ľudí e, je v stave presídlenia a e, priemerný, e, priemerná doba trva na presedlania je 17 rokov. Posledný, jeden z posledných bodov je vzdelávanie a rozvoj zručnosti. To je všetko e, veľmi dôležité pre uplatnenie sa na trhu práce a ďalší veľký problém je nedostatočné finančné krytie. Čo sa týka podpory EÚ, toto sú kľúčové priority. Prvá priorita je inklúzia a rovnosť e, práve z hľadiska rodu, e, znevýhodnenia v tej oblasti e, základného, stredoškolského a, a vysokoškolského vzdelávania. Druhá priorita pedagogika a výsledky vzdelávacieho procesu. Tretia priorita vzdelávanie a E, e, ďalší, e, ďalší rozvoj v krízových situáciách a štvrté je relevantnosť zručnosti a kvalifikácie mladých ľudí pre vstup na trh práce. Pôsobíme na dvoch úrovniach, bilaterálna, regionálna a globálna podpora v oblasti vzdelávania. Čo sa týka bilaterálnej podpory, EÚ vynaložilo 3 a 5 e, miliardy bilaterálnej pomoci asi 49 partnerským e, krajinám. To znamená vrátanie okolo 400 miliónov pre e, odbornú prípravu a vzdelávanie. Hlavné implementačné kanály sú európske agentúry pre pomoc, medzinárodné organizácie a krajiny, ktoré požívajú status príjimateľov. Eh, ja sa ospravedňujem tlmočníkom, že pomerne rýchlo meliem, ale mám len veľmi malý čas na celú prezentáciu. Eh, takže eh, chcela by som sa venovať na tieto tri hlavné Mm, kanály pomoci je prvé Erasmus+, Plus. ide tu o výmenu e, medzi ľuďmi interpersonálnu, ďalej e, interkulturálny dialog a rozvoj e, schopností modernizácie. Doteraz boli štyri výzvy Erasmus+, Plus. v nich boli zahrnuté aj medzinárodné dimenzie. Vďaka tomu ok, máme okolo 66 tisíc 000 mobily, ktoré vyplynuli e, z týchto aktivít a máme tisíce projektov, ktoré sú podporované z európskych fondov na podporu rozvoju. Ďalej v rámci regionálnych programov to je DCI, to je práve vzdelávanie v krajinách postihnutých krízami. E, tu e, ide o dva kľúčové parametre. Poprvé je zabezpečiť prístup ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a po druhé e, je to vlastne snaha e, podchytiť vedeckým spôsobom e, e, fakty, o ktorých by sa mohol odvíjať efektívnejšie riešenie situácií v krízových podmienkach, ale pri naliehavých situáciách. Hovoríme o programe DCI tak tam sa jedná rozpočet vo výške 20 miliónov. Začali sme implementáciu v roku 2018 a veríme, že to vydrží až do horizontu 2021. Čo sa týka VT, e odbornej prípravy a vzdelávania, to tiež je tu regionálna pôsobnosť spolu s agentúrami e, členských štátov, predovšetkým e, Britská rada, Belgická e, agentúra a spoločnou snahou je zabezpečiť odbornú pomoc na požiadanie a pomerne promptne či súkromným alebo verejným subjektom v snahe rozvíjať trh práce a a, a viac vtiahnuť súkromný sektor do odborného vzdelávania prípravy a tým podchytiť ženy a zraniteľnejšie skupiny. Ak hovoríme o globálnych iniciatívach, o čom hovorila pani e, Dadio, a EU skutočne v tomto kontexte je najväčším donorom pre GPE 25 e, e, miliónov eur od roku 2014. E, k tomu sme pridali ďalších 100, to znamená až viac ako 400 do, pre obdobie 2014-2020. Je to jediný, jediný mechanizmus, ktorý združuje všetky zainteresované strany. Je to zamerané na základnú školu a, a, a nižšia úroveň stredoškolského vzdelávania. Chcela by som venovať pozornosť práve GP Global Partnership for Education. Je snaha efektívnejšie e, rozdeľovať prostriedky. My sme sa zamerali predovšetkým na E, to, aby sme zlepšili kvalitu e, učiteľov a vôbec pedagogického procesu, pretože považujeme učiteľov za kľúčový e, prvok. Ďalej chceme venovať pozornosť tým najviac marginalizovaným skupinám, dievčatám a deťom a mladým ľuďom so znevyhodnotením a chceme skutočne viac sa orientovať na tie potreby na tej národnej úrovni. Aké sú očakávané výsledky v období 2018-2020? 80 59 rozvojových krajinám, má zlepšiť kvalitu a sprístupniť vzdelávanie 870 miliónom detí a mladých. Takže toto očakávame, že GPE prinesie 89 e, rozvojových krajín a vidíme, že celkovo tam bude 9,4 milióna dievčat a celkovo viac než 10,8 miliónov detí v krajinách, <clears throat> o ktorých hovoríme. To sú hlavne tie, ktoré trpia konfliktami. Ďalej e, sa tu hovorí o počte učiteľov a koľko tried sa postaví a koľko bude rozdelených učebníc. Na tomto grafe vidíme veľmi peknú ilustráciu úspechov alebo aj neúspechov. Radšej by som povedala že tu je ambícia. Alebo sú tu ambície, koľko práce treba investovať. V roku 2014 sme mali 60, o 64 miliónov detí viac v základných školách oproti roku 2002, čo je určite výsledkom aj týchto investícií na úrovni jednotlivých krajín. 73 detí ukončilo základné vzdelanie roku, v roku 2014 oproti roku 2002, kedy to bolo 63 Aj toto svedčí o úspechoch GPE. A chcel by som ešte zdôrazniť túto globálnu iniciatívu a chcem zdôrazniť, že vzdelávanie nepočká a to je práve významná platforma, aby sme mohli financovať tieto aktivity. A to súviselo aj so e, Svetovým humanitárnym, humanitárnym summitom v roku 2016 a môžem povedať, že veľmi e, dobre sa e, tieto prostriedky zameriali hlavne na utečenecké tábory. V roku 2017 sme vlastne poskytli prostriedky 4, prostriedky 4 miliónom detí a pracovali sme hlavne v krajinách, ktoré boli postihnuté konfliktami a v tomto sa pracovalo hlavne na projektoch, ktoré sa normálne v praxi, v teréne uplatňovali. Pokiaľ ide o priority iniciatívy vzdelanie nepočka, sme sa zamerali hlavne na to, aby sa zabezpečila vysoká kvalita a dobrá dosiahnutelnosť e, vzdelania v týchto utečenských táboroch, o ktorých som už hovorila. A nakoniec ešte dovolte niekoľko slov o IFFDE. Toto je tiež významný pilier vzdelávania a celkovej pomoci v oblasti vzdelávania. Veľmi pozorne sme sledovali aj príslušné správy, ktoré vydávala Komisia pre vzdelávanie. A tu sa hovorilo hlavne o mechanizme na financovanie krajín s nízkymi a strednými príjmami. Pretože viem, že postupne sa tam upustí od poskytovania prostriedkov, pokiaľ teda nastane zlepšenie. Takže preto veľmi pozorne sledujeme ten ďalší vývoj a v súvislosti s finančným mechanizmom, ale aj v súvislosti s tým, ako sa presne naformulujú právne aspekty. Spolu s ďalšími darcami sa snažíme čo najlepšie pochopiť e, najlepšie možné formy investovania na tejto platforme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za túto prezentáciu a otváram priestor kolegovia. Možno niekto si bude želať e, položiť otázky. Poprosím, najprv sa predstavte. Najprv teraz e, poprosíme otázky a potom budeme e, hromadne odpovedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za vašu prezentácie. No, v každom prípade to bolo veľmi zaujímavé a treba zanalizovať situáciu. Mám jednu otázku na to, aby som dobre pochopil. Dosiahnutý bol program, pokrok, ale je menej peňazí. Pre nás nejaké ďalšie záväzky, tak je problém s touto argumentáciou je tu istý problém. Čo vysvetľuje podľa vášho názoru e, ten pokles finančnej pomoci? Je v absolútnych číslach, ale v relatívnych. E, to preto, pretože krajiny investujú menej peňazí, alebo sú to dopady krízy, alebo iných sektorov, ktoré mobilizujú priority vzdelávanie dlhodobou investíciou. aby som si chcel rád vypočul, aká je vaša analýza, čo to dnes spôsobuje. Vy ste hovorili o nedávnom samite v Dakare. My sme hovorili o 3 miliardy, nedostali sme to. No a ja som bol minister vzdelávania pre, vo Francúzsku. Mm, všetko nasľuboval, ale e, skutočnosť bola iná. Takže ja by zaujímala skutočne vaša analýza tom, čo podľa vášho názoru spôsobuje táto situácia. A druhá vec, tá otázka platí pre obidvoch hostí. No a druhá vec, to je bežne váš prístup je veľmi kvantitatívny. No, vy ste nám oznámili tie čísla, ktoré my nepoznáme, takže vám ďakujeme. Ale mňa zaujíma aj kvalitatívny prístup, hlavne čo sa týka škôl. A sme v tejto situácii aj s tým pokrokom, ktorý ste hovorili. Čo sú hlavné prekážky? Prekážky pre nás a to je viacero aktérov, alebo teda aktérov, no ste hovorili, že tá koordinácia nie je vždy e, dobrá a ďalej budeme štandardizáciu vzdelávania na globálnej úrovni. Ja si nie som úplne istý, že takto fungovalo a vidím, že, že aj v Európe, v jednotlivých krajinách je to ťažké štandardizovať a normalizovať niečo. Vzdelávanie každý považuje za veľmi národnú záležitosť, no a vy ste nám mohli povedať aj tom, čo robíme my, tej najlepšej vôli. Existujú prekážky, ktoré treba odstrániť v rôznosti našich štruktúr. aj je obrovská. A po druhé, tým spôsobom, ako my, štáty, zapájame, ako môžeme pomôcť. Takže otázka, prečo menej peňazí a po druhé, a kvalitatívny charakter prekážky systému. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Áno, ďakujem za túto prezentáciu a budem pokračovať a zdá v tejto línii, ale možno troška z iného pohľadu oproti tomu, keď sa povie, že teda prečo tie peniaze chýbajú. Vieme, že UNESCO stratilo dosť mnoho financií tým, že Spojené štáty sa rozhodli vystúpiť z UNESCO Spomínam si eh, v roku 2015, keď tam boli milen, mileniové ciele, tak odtedy nejaký pokrok nenastal, takže 260 miliónov detí je takých, ktoré, ktorým sa nedostáva vzdelanie. A vieme, že sa používa len určitú percentu humanitárnej pomoci na vzdelávanie, myslím, že 2%, proste veľmi nízke percento. A preto je tu otázka, čo môžeme urobiť, aby sme koordináciu zlepšili. Hovoríme tu o koordinácii, aby sme zvýšili aj percento humanitárnej pomoci, keď sme cestovali teda aj v rozvojových krajinách, v Afrike, v Latinskej Amerike. Treba proste e, zlepšiť sociálnu situáciu, ale obávam sa, že so školami to zatiaľ veľmi e, veľký pokrok neurobilo. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem za túto otázku. Charles, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel vyjadriť, ako som počul Vincenta Pejona, tak uh, som, vy ste, nepoviem asi niečo originálne. Ja som, sa pridávam k tomu, čo on povedal. No a eh, čo sa týka kvantitatívneho prístupu, o eh, ktorom on hovoril, ja by som rád snad dodal, že treba vnímať aj demografické aspekty. A pred zasadnutí som sa stretol e, s zastupnými FNUAPA, ktorý e, sa stretol s primátorom Abidžanu a ten hovorí, že máme 300 novorodencov e, denne. A to je 6 tried školákov ročne, teda denne povedzte mi, ako sa s tým vyrovnať. Takže treba sa skutočne zaoberať demografickými otázkami. Má to priamy dopad tiež na oblasti, ktorá predmetom našich diskusí. Takže ja by som chcel, aby sme zohľadnili aj tento aspekt, ktorý sa mi zdá úplne zásadný. Ďakujem, Charles. Ďalšia otázka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že Charles sa povedal a položil rozhodujúcu otázku. My sa môžeme veľmi snažiť, aký demografický rozvoj je takýto explozívny e, v mnohých krajinách subsahárskej Afriky, kde e, čísla sa v dohľadnej dobe zdvojnásobia alebo strojnásobia. A moja otázka znie, no, pre, si v Európe máme teraz taký prístup, že chceme vzdelávanie zadarmo, najlepšie od škôlky až po univerzitu. Vy ste povedali, že v 12 krajinách eh, toto vzdelanie eh, školstvo zadarmo existuje, aké sú trendy, alebo eh, existujú trendy, nejaký, dá sa nejak identifikovať, že krajiny, ktoré sa snažia viac, budú môcť zaviesť vzdelávanie zdarma. A ďalej štatistiky sú veľmi zaujímavé, ale ako môže pomôcť štatistika nejaká vplývať na krajiny prístupu blame and shame, čiže povedať, že niektoré krajiny sa rozvíjajú menej a ďalšie krajiny môžu byť hrdé a také veľké pokroky dosahujú. No a preto by ma zaujímalo, ako sa dá povedať, či sa dajú identifikovať pokrokoví v krajinách, ktoré viac investujú. Čiže či sa dá jasne povedať, že krajiny postupne sú odkázané na čoraz menšiu pomoc v oblasti vzdelávania. Ďakujem pekne. Nejaké iné otázky ešte? Linda, nech sa páči. Áno, Počuli sme teda mnoho čísel a dosť rýchlo to postupovalo aj na tých eh, slajdoch. Ale prvá otázka je pre pani Dadio, pretože jedna vec je, keď sa dávajú, poskytujú nejaké čísla ohľadne krajín. Ale eh, povedzme, existujú krajiny s podobnou úrovňou rozvoja, aj eh, s trendmi, e, pretože nemá význam porovnávať e, treba s e, Britániu, so Stredoafrickou republikou alebo so, porovnávať Senegal a Stredoafrickú republiku. Proste sú to veľké rozdiely. Takže aby sme sa naozaj dozvedeli o tom, aké sú tu výsledky pre deti. Či, povedzme, niektoré vlády robia niečo pozitívne, z čoho by sa tie iné vlády mohli poučiť. Po druhé, Vzdelávanie, dobre, deti idú do školy a vzdelávanie to je len jedna stránka, jeden, jedna stránka výsledkov. Ale e, školy sa využívajú aj na iné sociálne ciele napríklad. E, tam e, sa očkujú deti, tam sa stanovuje alebo sleduje ich zdravotný stav a tak ďalej. Takže u nás, v našej krajine, povedzme, teraz robíme menej, než sme robili po druhej svetovej vojne, aby sme zabezpečili, že deti sa správne stravujú pre vás. E, z hľadiska životnej úrovne, ako by sme išli naspäť v tomto zmysle. Takže e, to, že deti chodia do školy, má aj tento rozmer, nie len samotné vzdelávanie. Videla som projekty, kde UNICEF a iné agentúry poskytovali treba stravu v školách alebo e, sú pre ženy a dievčatá a Takže pokiaľ je o to stravovanie, tak až tak do hĺbky sme to na našich misiách neskúmali, ale e, sledovali, e, teda hovorí nám deti, že aj 3 km chodili do základnej školy z domu aby sa tam dostali. A okrem toho ešte nejaké rodinné príspevky. To je tiež e, proste e, škandál, že čím ste chudobnejší, tým viac musíte zaplatiť. To sme boli šokovaní z tejto situácie v Afrike, keď sme videli v 2002 v Ghane, kde predstaviteľ Medzinárodného menového fondu nám povedal, že však potrebujeme nejaké príspevky aj do Ghany, pretože ináč ľudia si nebudú vážiť tieto služby. Bol to Švéd. A tak som mu poukázal na to, že jeho e, krajina je práve krajina, kde školy, deti neplatia za to, že chodia do školy. Takže to je zvláštne, že táto mentalita, ako sa prejavuje inde. Takže keď zaplatíte, tak si to vážite. Takže väčšina našich krajín je taká, že si vážime vzdelanie, aj keď za to základné vzdelanie sa neplatí. Takže videli sme aj film pre poslancov Európskeho parlamentu. Myslím, že to bolo zo Senegalu, kde mladí ľudia neplatili, respektíve ich od, e, rodičia nezaplatili za knihy, tak e, tie deti potom nemohli ísť na skúšky. Takže to je ozaj vážna vec. A toto sa objavuje znova a znova, problémy tohoto druhu. Takže peniaze, ktoré prúdia do škôl, Proste nie je ich dosť. A ak ani učiteľia nie sú zaplatení, a toto je častý jav, že proste nedostanú učiteľa zaplatené, tak potom ešte sa tu hovorí o tom, že rodičia majú prispievať na to vzdelanie. Takže neviem, či v niektorých krajinách je to lepšie, či sú tam nejaké lekcie, z ktorých sa dá poučiť. Ďakujem. Ak nemáme viac otázok, tak dávam priestor na odpovede. Možno 5 minút pre každú z vás nami. A myslím, že dvakrát tu padla otázka v súvislosti so Senegalom. Tá krajina, vlastne, áno, bola tam delegácia, ktorá skúmala témy, ktoré sa netýkajú nevyhnutne vzdelávania, ale podľa mňa táto krajina, pokiaľ ide o túto sféru vzdelávanie, tam pozitívnym faktorom politická stabilita. Možno aj o tom sa môžeme teda rozprávať. Samozrejme, vzdelávanie je jednou z významných oblastí. Obávam sa, že nám na to aj nezostane dosť času, aby sme všetko prediskutovali. Je mnoho krajín, kde je náročné pomáhať deťom v takýchto situáciách. Takže odpovede, nech sa páči. Ďakujem pekne za otázky. Takže poskytnem odpovedi nejaké prvky a samozrejme veľmi rada budem ešte o tom aj ďalej diskutovať. Takže prvá otázka. Myslím, že je mnoho takých tém, ktoré hodno spomenúť. Prvá. Zaznamenali sme určitý pokrok, ale nie veľký a zároveň vieme, že rozpočet na vzdelávanie stagnuje. Respektíve v niektorých prípadoch aj klesá. Takže pokiaľ ide o ten fakt, že sa nedosiahol pokrok, aspoň nie taký, aký sa očakával vo viacerých školách, tak je tu dosť viacero problémov. Ako už bolo povedané, demografický faktor je veľmi dôležitý, pretože nastáva nárast populácie v Afrike a to je dôležité. Takže je to jav, ktorý je veľmi dynamický. Počet pôrodov, každý deň, proste sa to sleduje, čiže a to sa samozrejme prejaví 5 6 rokov na školstve. Čiže je tam ten jav, ktorý je veľmi dynamický a to, čo dnes vynakladáme ako prostriedky, tak to možno nebude celkom dostačujúce na to, čo príde zajtra alebo ešte neskôr. A toto súvisí aj s tým, čo bolo povedané v súvislosti e, s širokým záberom biedy, chudoby. A pripravili sme správu o tom, aký je dopad toho, že vďaka vzdelaniu sa, deť, e, sa proste tie deti alebo títo ľudia výmania z chudoby. A toto znamená aj to, že proste e, sú tu chudobní ľudia a nemajú prístup ani k vzdelávaniu alebo musia precestovať veľké vzdialenosti, aby sa dostali do školy. A chcem povedať, že pod, strava alebo potraviny, zdravie a cestovanie, to nie sú samotné čisté náklady na e, vzdelávanie, ale pritom majú veľmi úzku súvislosť so vzdelávaním. A aj z globálnej perspektívy ten vývoj nie je veľmi priaznivý. Ale aspekt konfliktov, to je dôležitá stránka. Keď sa presúvajú veľké počty ľudí z globálneho hľadiska. Čiže hovoríme aj o utečencoch, ale aj o odidencoch v rámci krajiny. Takže máme tu aj nezákonných migrantov, hlavne teda e, deti bez prievodu, dospelých, to je vážny problém. A tieto osoby sa tiež nachádzajú v nízkopríjmových krajinách vo veľkom počte. A má to dopad aj súvislosť, e, dopad na vzdelanie a súvislosť s ním. Nemôžeme sa tváriť, že všetko je ako bežne, ako normálne, ale Ide o to, aby čo najmenej detí bolo e, mimo systému vzdelávania a aby čo najviacej ich skončilo e, školskú dochádzku. V niektorých krajinách vzdelávanie nie je povinné, povedzme, keď hovoríme o veku 15 až 17, ale aj nástup do základného e, vzdelania v niektorých krajinách E, prichádza oveľa neskôr než v našich krajinách. Takže výsledky nie sú celkom také, ako by sme radi videli. Takže to, čo sme odhadovali, neviem už pred koľkými rokmi, ale je tu vlastne finančná medzera 39 miliárd každý rok a to sa týka vzdelávania a darcovia by mali zvýšiť svoju pomoc šestnásobne, aby sa dokázali splniť tie záväzky udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania. No a aj keď sa pozrieme na to, čo sa deje, tak vidíme benchmark ako 4% HDP na vzdelanie alebo 15% celkových výdavkov na vzdelávanie, vidíme, že len vo, veľmi málo krajín, veľmi, veľmi málo, krajín nám sa darí dosahovať tieto ciele, no a okrem toho, e, to je tiež e, obsahom dokumentu, ktorý sme nedávno e, vydali a tiež sa o tom hovorilo na konferencii v Dakare. v skutočnosti totiž že čoraz viac sa financovanie zameriava na výsledky No a to je dôležité v tom zmysle, že financovanie je založené na výsledkoch a správa to potvrdila, že to môže mať eh, nepriaznivé následky pre tých, ktorí sú eh, najmarginalizovanejší, najznevýhodnenejší a tí najzraniteľnejší. Takže v hm, eh. no, Eh, ale mm, žiadosť znižiť eh, veľkosť tried, eh, tak je tu krajina, kde nie je dobrá infraštruktúra v triedach, tak to presadzujú zásahy do vzdelávania, ktoré sú zamerané na výsledky, ale nie na výsledky vzdelávania alebo kvalitu vzdelávania. No a čo sa týka, to už je naozaj všetko. Ďalej je tu otázka demografického rozvoja a príspevkov domácnosti, no, niečo, čo je dôležité. V našej správe ukazujeme, že jedna z vecí, ktorá je dôležitá pre vzdelávanie zodpovednosť, čo znamená ukázať, kde sú problémy a ako sa dajú riešiť a čo môžu ľudia urobiť na to, aby vyriešili tento uh, problém a zlepšili systém vzdelávania. Jeden z problémov, ktorý presadzujeme, je, aby sme mali údaje, ktoré nám to umožňujú. Nie sú to kvantitatívne údaje, dôležitá je tiež situácia, kvalitatívna situácia a to znamená, že potrebujeme transparentné informácie, transparentné informácie na to, aby sme vedeli, kde sú slabé a silné miesta systému, na to, aby sme dokázali lepšie riešiť problémy. A vtedy, keď budeme vedieť, kde sú problémy, tak eh, pokročíme v tom, ako sa budú odstraňovať v rámci vzdelávacích systémov. Ďakujem len stručne. Zareagujem na otázku eh, pána Pejona. Tak eh, je to pravda, ja som vychádzala v mojej prezentácii z kvantitatívnych údajov na to, aby som ukázala výsledky, prístup a ste so mnou súhlasíte, že je ťažké ukázať kvalitatívneho hľadiska na našu prácu, ale chceli sme byť eh, dať čo naj, najúčitočnejšie vstupy do tejto debaty. A čo sa týka kvalitatívneho prístupu, áno, vychádza to zo spôsobu spolupráce s partnerskými krajinami. Samozrejme, neexistuje štandardizovaný prístup eh, k, k systému vzdelávania v každej partnerskej krajine. My eh, skúmame, hovorí tu v rámci všetkej, každej fázy procesu, že skúmame rozdiely o vzdelávacom sektore, oblasti, ktoré treba zlepšiť, ktoré treba riešiť. Hovoríme o tom, ako merať výsledky a pomocou akých indikátorov. Toto je štandardizovaný prístup, ktorý máme s partnerskými krajinami v rámci politického dialógu, takže to má rôzne ciele v rámci oblasti vzdelávania a školenia. No a samozrejme, keď sa hovorí o rodovej rovnosti v Nigerii alebo v Nigerii, tak hovorí sa hlavne o vzdelávaní dievčat a v Kambodži sa hovorí o vzdelávaní chlapcov, takže neštandardizujeme to a detálne sa zaoberáme konkrétnymi problémami v partnerských krajinách. Čo sa týka GPE, tak v i 2006 samite 2006 eh, bolo prislúbených 6 miliard eur. My sme radi, že eh, sme v roku 2016 komisár Mimica už eh, toto oznámil na to, aby im vyslal silný signál ostatným kolegom, donorom o potrebe lepšenia financovania a opätovne tento rok opäť na po mieste medzi donormi, ktorí najviac podporujú vzdelávanie, očakávajú sa ďalšie prísľuby rozpočtových rokov od niektorých eh, partnerských krajín, eh, čo formálne tento rok možno dosiahne ešte asi 3 miliardy, čo je veľmi ambiciozne, ale stále nie dostatočné. Ďalej, čo môžeme robiť lepšie a prekážky pravda, že keď sa hovorí o globálnej pomoci, architektúre a pomoci, tak existuje množstvo donorov, iniciatív, rôznych nástrojov, ktoré všetky existujú v rovnakej krajine, pričom na druhej strane stora, stola máme jeden, alebo dvoch, dve ľudí, ktoré, e, ktoré príjmajú tú pomoc, tie milióny eur alebo iných mien. No a preto treba posilniť systém, budovať kapacity. Takže okrem technickej pomoci a skutočných investícií do škôl, e, do prístupu k vzdelávaniu, e, pomoc marginalizovaným skupinám, tak okrem toho sa treba zaoberať budovaním kapacít, hlavne na tých ministerstvách, ktoré ide či už financie alebo vzdelávania, a školstva, tak aby e, dokázali sa vyrovnať s veľkým počtom donorov a ako pracujeme, ako sa snažíme riešiť výzvu rôznorodosti donorov, tak to je poprvé dialog, dialog medzi donormi na rôznych platformách, na tých všetkých iniciatív, ktoré som spomenula, toto, to ich len zo pár, existuje oveľa viace. No a situácia v sektore zdravotníctva je oveľa viac, pretože existuje viac ako 20 globálnych platform alebo iniciatív, Takže medzi sebou hovoríme, konzultujeme, eh, posúvame kapacity globálnych platformiem, ale tiež našou bilaterálnou podporou eh, krajinám. No a celkom konkrétne DGDFko úzko spolupracuje s delegáciami EÚ, kde máme no, strany, ktoré sa najviac sústredíme, formujeme sa, pomáhame si a informujeme kolegov o novinkách na globálnej úrovni, aj keď vzdelávanie nie je mm, sektorom no, napríklad Zimbabwe, eh, kde delegácia EÚ sleduje a venuje sa konzultáciám, monitoringom kompetencií príslušnosti výborov pani poslankyni Zovko. Naše čísla ukazujú, že menej ako 2% humanitárnej pomoci ide do vzdelávania. Ja to ešte overím, ale to sú posledné informácie, ktoré máme. Komisár Stylianides, ten hovorí humanitárnej pomoci a on chce zvýšiť pomoc eh, podľa nášho chápania do roku 2019 o 100 miliónov myslím, že, alebo až na 100 miliónov. Ja viem, že sú tu veľké záväzky, hlavne pre vzdelávanie, aby sa táto práca posilnila. Pán poslanec Gerens, ja by som rada dodala veľmi dôležitý komponent, ktorý nesúvisí priamo s naratívom o globálnom vzdelávaní a to Ehm, sú to sexuálne práva, reproduktívne práva, sexuálne zdravie a jedna z hlavných myšlienok a, a zložky, ktorú riešime my na našom oddelení, je, aby mladé dievčatá, ženy, aby sme šírili medzi nimi osvetu a informovali ich o možnostiach ochrany, o zdravotných aspektoch ochrany alebo aspektu ochrany ich sexuálneho zdravia a právo na rozhodnutie. A to sa týka tiež oblasti zdravotníctva, kde sa zaoberáme rôznymi, rôznou infraštruktúrou. Čilíme tomu každý deň tým rôznym výzvam, ktoré máme napríklad v nemocniciach, hlavne predporodná starostlivosť vo vidieckých oblastiach v celej Afrike úplne. To treba riešiť. No a SIHR je jeden z aspektov, ako riešiť demografický rozvoj a demografické problémy. Ďalej, pani poslankyň McEwan, áno, máme programy, financujeme aj ďalšie agentúry sa na tá implementáciu programov, ako napríklad iniciatíva WASH, Čiže sa zaoberám aj iniciatí- synergiami medzi vzdelávaním, zdravím a mm, napríklad stravovaním. Takže máme jasné dôkazy o tom, že ak na školách deti dostanú jedlo, tak deť, rodičia budú tendenciu posielať deti do školy, dokonca aj dievčatá vo veľkých rodinách. A dokonca, ak je tu program nejaký hygienický alebo umývania voda dostupná pre, na dievčatá, tak je pravdepodobnejšie, že do školy bude chodiť viac dievčat. No a rovnako myslím, že netreba zabúdať na úlohu súkromného sektora, pretože ak vzdelávanie neorientované na zisk, tak veľké rodiny radšej pošlú chlapcov a nie dievčatá do škôl, pretože to je veľký, stále veľký, veľká časť ich eh, rodinného rozpočtu. To sú dôležité veci, ktoré treba riešiť a čoraz viac synergických efektov vo všetkých našich oblastiach vrátane výživy a stravovania treba zohľadniť. No a ešte jedna dôležitá pripomienka pre pána Pejona. čo som nespomenula, to je spôsob, ako riešime a prekonávame prekážky. No, spôsob, ako prekonávame prekážky, to je a prekážky, to je politickým dialogom s vládami, medzi normami a zvyšovaním zodpovednosti a príslušnosti štátu, a to znamená zvyšovaním absolučnej kapacity. Takže keď financujeme reformu vzdelávacieho systému, veka aspekte vzdelávania, tak treba zohľadniť eh, čerpanie z druhej strany. No a tu vidíme, že s týmto aspektom treba pracovať, pretože inak eh, sú vyviazané prostriedky, nevyčerpané prostriedky, a tu vysoká miera neregulárnosti, chybovosti, čo treba prekonať. Dobre, ešte pred eh, tým neskončíme, ešte posledná minúta, no Uh, um, uh, no, ja som mm, ešte rada dodala jednu vec. Vy ste sa spýtali, čo robíme, čo robíme, čo mení, alebo zohľadňuje eh, tie posledné trendy o vzdelávaní, financovaní. Je to interpretácia vzdelávania mm, ako súkromného majetku, povedzme. No a skutočne trhový prístup k výdavkom vzdelávaní, čo v každom prípade môže zmeniť úlohu súkromných poskytovateľov v porovnaní so štátnymi. A ešte úplne na záver, my chceme zlepšiť účinnosť pomoci. Ako som už povedala, výdavky na vzdelávanie, mm, by nasmerovať tam, kde je to najpotrebnejšie a kde mm, je možné zlepšiť systém vzdelávania e, tie marginalizované skupiny. A ako bolo povedané, ako to urobíte, to urobíte tým, že krajina sa bude spolu na výsledkoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, bol to viac ako minúta, ale to je v poriadku. Ukončili sme prvý panel našej rozpravy. Druhé bude predsedať pán Pejon. No a ďakujem našim expertom z prvej časti tohto panelu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Budeme sa, musíme sa poponáhľať. Čaká nás veľa tém. A eh, v tejto druhej časti, v rámci druhého panela, a, eh, máme troch pozvaných hostí. A eh, my sa budeme snažiť venovať sa konkrétnym problémom, ktoré treba riešiť. A, prvou pozvanou je pani Alexandra Makarov, ktorá pracuje v kancelárii UNICEF eh, v rámci oddelenia pre vzťahy s európskymi inštitúciami, takže ona má, eh, nám predstaví eh, ich prácu a nejaké poučenia, ktoré vychádzajú zo skúseností v teréne. Druhou je Karin Vidík, z Nemeckej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu, e, ktorá sa venuje otázkam odborného vzdelávania a reformy trhu práce. No a treťou pozvanou je pani Ines Džemali z organizácie Plan International, e, ktorá sa nezaoberá len vzdelávaním a venuje sa právam a špecifickým potrebám um, mladých žien a dievčat. Už sme počuli tie informácie a štatistické údaje, znepokojivé, znepokojivé e, v rozvojových krajinách, ale aj bohatší krajina. Čiže je to skutočne dôležitá téma, veľký problém. Ďakujem pekne. A začne pani Makarov a potom budeme mať čas na otázky. Nech sa páči. Ďak. Takže veľa ctení poslanci, poslankyne, úvodom sa chcem poďakovať výberu DV za pozvanie na túto, e, túto minikonferenciu, aby sme tu prezentovali bariéry, ktoré my vnímame, ktoré hatia cestu pri rozvíjaní zručnosti a U, Na úvod začnem takým pozitívnym postrehom v súvislosti s tým, prečo sa oplatí investovať do vzdelávania. Ale e, asi to nie je potrebné, pretože vy ste tu už o tom presvedčení, netreba vás o tom presviečať ďalej. Ale snáď by som vás vybavila argumentmi, keď sa snažíte obhajiť túto myšlienku pred takými ľuďmi, ktorí to spochybňujú. Je okolo 1 miliarda e, detí, ktoré, e, ktoré, ktoré ktoré pokrývkajú v tej oblasti základného a stredoškolského vzdelávania. To je jedna miliarda e, potrieb. Veď vzdelávanie je ľudské právo a každé dieťa má právo navštevovať na školu. Musíme si uvedomiť, že škola a vzdelávanie ponúka taký ten rebríček, aby sa vymanili z chudoby, aby sa uplatnili, ale treba to skutočne vnímať v určitom kontexte. Je dôležité, že toto mm, je treba vnímať aj z hľadiska individuálneho vzdelávania a zvelaďovania HDP. Jeden e, 10-percentný nárast, príjmu e, prinesie jeden rok naviac v škole a určite, že to má aj dopad na HDP krajiny. Vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu pri e, sociálnej inklúzii. Takisto to môže predchádzať e, rôznym problémom, ako sú sobáše mladistvých, E, umrtia pri pôrodoch a tak ďalej. Vzdelávanie je odrazový mustík pre ďalšie generácie a tým možno prerušiť ten e, začarovaný kruh chudoby a môže to meniť nielen životy jednotlivcov, ale rodín aj komunít. Vieme, že situácia zďaleka nie je e, rúžová je treba zlepšiť úroveň vzdelávania pre chlapcov a dievčatá. V tom prvom paneli sme si vypočuli o E, aké sú čísla, aké obrovské výzvy, výzvy, ktoré vlastne hatia lepšie napredovanie vo vzdelávaní v mnohých krajinách. Preto UNICEF úzko spolupracuje s EÚ, aby sa implementovali programy v snahe dosiahnuť E GDP 4 ciele. Aké sú e, výzvy a problémy, ktoré, na ktoré sa naraža v tejto oblasti v rozvojových krajinách? Napriek ekonomických a sociálnych prínosov vzdelávania existuje celý rad bariér, ktoré e, bránia univerzálnemu vzdelávaniu po svete. Áno, mnohí tvrdia, že že to súvisí eh, s podfinancovaním tejto oblasti. Eh, je to nadviazané, sú na to nadviazané demokratické eh, trendy, veľká nerovnoprávnosť a tých dôvodov je viac a viac. Ja som sa dotkol len tých kľúčových. Chcem sa venovať na tie demografické trendy, vzdelávanie a potom na, tú, na tie aspekty nerovnosti a nerovnoprávnosti. Demografický rast je asi tou najdôležitejšou výzvou E, skutočne e, ten často e, je oveľa vyšší ako prínos vzdelávanie. Vieme, že v subsahárskej Afrike napríklad je potrebné poskytnúť základné vzdelávanie 450 miliónov detí od 6.13 do toho horizontu ďalších 20 rokov. Ak hovoríme o deťoch v počte počte detí, ktoré sú vo veku školopovinných, tak tomu treba aj napasovať dostatočné finančné zdroje, ktoré daná krajina zväčša nemá, čo sa týka e, e, úrovne vzdelávania. V predovšetkých krajinách nízkoprojmových je problémy so vzdelávaním a a predškolská výchova, e, tá je veľmi dôležitá pri úspechoch v základnej, základnej škole. Jeden z 19 detí v tých chudobných krajinách sa nedostáva do predškolského vzdelávania Viac ako 70 miliónov e, detí nezískava v v, nezískava také zručnosti v základnej škole, aby dokázali sa plne integrovať do plnohodnotného života. Ale veľmi dôležitá je ten aspekt tej nerovnosti. Tomu venuje veľký, veľký, veľkú pozornosť UNICEF. O čo je chudobnejšia krajina, o to väčší e, problém nerovnosti. Deti e, sú často mm, E, mimo vzdelávacie procesu, samozrejme predovšetkým z tých chudobnejších vrstiev, pochádzajú z vidieckých oblastí, sú to dievčatá, e, potom sú, sú to dôvody diskriminácie z dôvodu etnika, jazyka 90 detí s určitým postihnutím z rozvojových krajinách vôbec nenavštevuje školu, no ale veľmi často je nedostatok vzdelávacích možností. To súvisí e, vlastne s nedostatkom financovania e, tým, že sa prioritizujú vyššie úrovne vzdelávania mnohé nízkopríjmové krajiny väčšinu peňazí dávajú peniaze tým, ktorí sú privilegovaní. V Malavi napríklad 68 všetkých verejných zdrojov na, na vzdelávanie e, smeruje e, k 10 e, vzdelaným študentom. To znamená, len 38 zostáva pre tých 90 ostatných študentov v Malavi. No a ak sa, by sa zvýšil objem finančných prostriedkov marginalizovaným študentom, to nestačí. Marginalizované študenti sa potýkajú s výzvami vo svojom prostredí, to je bezpečnosť pohľavie, takisto aj eh, a v strata príjmu z práce detí, pretože často ich rodičia musia zvážiť, čo sa im vôbec oplatí, buď aby deti prinášali eh, nejakú mzdu, alebo chodili do školy. Potom je tu problém eh, tých sobašov detí práve z hľadiska tradícií v určitých krajinách. E, e, no a čo sa e, štúdie prognostikujú, že polovica krajín, ktorí sa vymaňujú z násilných konfliktov, sa vlastne budú potýkať s týmto akutným problémom v najbližších rokoch. Vzdelávanie teda prináša aj určitú odolnosť, prináša taký mierový prvok aké sú naše e, kľúčové úlohy, ak hovoríme o Európskej únii. Poprvé, e, treba skutočne zabezpečiť vzdelávanie v tých, tom najrašejšom detstve. To je predpokladom úspechu počas ďalšieho vzdelávania. To e, si vyžaduje aj pevný systém vzdelávania. My apelujeme na európske inštitúcie DEFCO, aby investovali do e, predškolského vzdelávania a do vzdelávania počas celého životného cyklu. Rôzne sú potreby detí v závislosti od toho, na ktorej úrovni vzdelávania sa nachádzajú. A to treba e, rozlišovať, identifikovať, teda zohradniť ten celkový životný cyklus vzdelávania dieťaťa, aby sme dobre nakladali s prostriedkami. Takisto je veľmi dôležité zabezpečiť viac finančných prostriedkov na vzdelávanie a takisto zacieliť financovanie na metódy, ktoré e, sprístupňujú e, viac vzdelávacích možností a práve marginalizovaným deťom vzdelávanie by malo zabezpečiť rovnoprávnosť všetkým deťom medzinárodné spoločenstvo a EÚ by malo realokovať finančné prostriedky e, teda prehodnotiť, ako sa vynakladajú peniaze a mali by byť e, politiky, ktoré sú zameriavané na dosiahnutie rovnoprávnosti. Chcela by som vám uvieť konkrétne príklady, e, ktoré vyplývajú zo štúdie UNICEFu. V nízkoprímových krajinách základné vzdelávanie má najvýraznejšie vplyv na e, rast e, národnej ekonomiky pre e, krajiny so strednou úrovňou vzdelávania. Tam práve stredoškolské vzdelanie má veľký dopad na hospodársky rast krajiny. Vysokopríjmové krajiny je to vysokoškolské vzdelanie, ktoré je najdôležitejšie pre hospodársky vývoj. Čiže vidíme v závislosti od krajiny, ktorú posudzujeme, musíme aj rozlišovať, kam tie investície majú smerovať v rámci vzdelávania. Ďalší dôležitý aspekt, ako e, politiky zamerané na zabezpečenie rovno, rovnoprávnosti by mali byť zamerané na také programy, programy, ktoré sa nazývajú poskytnúť druhú šancu. Hovoril som o e, medzigeneračnom dopade na vzdelávanie. Tie, tie programy druhej šance by mohli byť výborným nástrojom na e, prerušenie toho začerveného kruhu chudoby a toho, tej, toho, toho medzigeneračného odovzdávania eh, chudoby. Skutočne je potrebné sprístupniť vyššie úrovni vzdelávania a treba zvážiť, či investovať do vyšších úrovní vzdelávania alebo viac investovať e, tak, aby sme čo najviac marginalizovaným skupinám sprístupnili vzdelávanie odporúčania. Treba skutočne robiť analýzu využívanie rozpočtových prostriedkov na vzdelávanie, takisto kvalitu, e, posúdiť kvalitu vzdelávania. To by mala Európa zvážiť, keď rozmýšľa o tom, kam dať peniaze. A E, politiky a mechanizmy zamerané na dosiahnutie rovnoprávneho prístupu k vzdelávania sú dôležité. Napríklad v Bangladeši uplatnili e, politiku pozitívnej diskriminácie a viac verejných zdrojov sa dostali do študentov, sa dostali k študentom v tých chudobnejších oblastiach namiesto toho, aby sa peniaze, tak povediať, zbytočne dávali do tých bohatších oblastí. E, viac detí by malo nastúpiť do školy. Ako to dosiahnuť? Je potrebné venovať bariéram napríklad detská práca, sobaše detí a mladistvých, a zrovnoprávenie, e, rodové zrovnoprávnenie. To sú veci, ktoré treba zohľadniť podľa situácií v tom či onom prostredí. Ty je skutočne treba venovať pozornosť detailom života detí a to by malo byť zakomponované do e, štúdií zamerané na príjmy domácnosti a rozloženie nákladov domácnosti. Myslíme si, že e, Záverom, odstraňovanie bariér, e, zabezpečiť prístup, vzdelovanie, zabezpečiť vzdelávacie príležitosti. E, to je nevyhnutné a chceme zabezpečiť ľudské práva detí a to je kvalitné vzdelávanie. Ďakujem. Merci beaucoup, euh, Madame Makarov. Euh, Ďakujem pekne, pani Makarov. Pani Berdik, máte slovo. Dobrý, dobrý deň, dámy a páni. Chcem sa poďakovať výboru DV za prizvanie. GIZ je implementačná agentúra nemeckej e, vlády v oblasti odbornej pomoci v rozvojových krajinách. Máme 40-ročné skúsenosti v poradenstve a implementácii odbornej prípravy alebo reforiem v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania v rozvojovom svete. Prvne sa pustím do víziev, na ktoré narážame. Chcela by som uviesť 6 faktorov úspechu pri presadzovaní odbornej prípravy a vzdelávania systému VET na základe tých 40-ročných skúseností. Potom sa chcem venovať šiestim hlavným výzvam, tak ako to my vidíme. To sú výzvy v rámci reforiem tejto oblasti a na záver sa chcem vyjadriť k takým e, výzvam na trhu práce v tej všeobecnejšej rovine. Takže prvý faktor úspechu v systéme VET ktorý skutočne účinne e, e, zvyšuje zamestnateľnosť e, ľudí v rozvojových krajinách, je úzká spolupráca medzi štátom a súkromným sektorom. Toto je kľúčové, ak chceme zabezpečiť tú správnu orientáciu systému VED, teda aká je situácia na trhu, aký je dopyt a tým najlepšie sa aj zacielujú peniaze. Druhý faktor úspechu je vzdelávanie priamo na pracovisku Slovensku. Vieme, že dnešný e, trh práce sa rýchlo mení, preto je potrebné rozvíjať e, zručnosti zamestnanosti e, musia odrážať aktuálnu situáciu na trhu práce. To je najlepší spôsob, ako rozvíjať profesijné, metodické a sociálne zručnosti. Dru- tretí faktor úspechu je spoločenská akceptácia štandardov. To znamená, to sú eh, eh, štandardy na pracovisku eh, a hm, hm, ďalej hm, aj prísne zadefinovanie kvalifikačných štandardov. Ďalej sem patrí aj certifikačná oblasť. To všetko ovplyvňuje zamestnateľnosť, mobilitu a spoločenskú akceptovateľnosť celoživotného vzdelávania. Čiže takéto štandardy si nevyhnutné. Chceme dosiahnuť transparentnosť na trhu práce. Štvrtý a piatý faktor úspechu e, to znamená dobre kvalifikovaní pedagógovia v rámci systému VET, predovšetkým e, v kontexte e, praktických zručností, ale takisto sú dôležité aj pedagogické zručnosti pri učení sa pri práce. A piatý faktor je je vlastne kariérne poradenstvo a správne vedenie. Chcela by som venovať teraz pozornosť aj výzvam, kde budeme vychádzať eh, zo skúseností a reforiem v rozvojových krajinách. Poprvé, štruktúra podnikateľského sektora. Samozrejme, je tam vysoká miera neformality aj v mikroprocesoch, ktoré fungujú v týchto krajinách a často to vedie k neochote alebo neschopnosti investovať do zručnosti. Ďalej aj veľké firmy nie sú veľmi naklonené investovať do tohoto a často to aj nedostatočná organizovanosť na strane týchto podnikateľských subjektov. A príslušné organizácie zase niekedy preukazujú až prekvapivý nezáujem investovať do tejto sféry ďalej. Keď hovoríme predovšetkým tie systémy eh, odborného vzdelávania a prípravy, eh, kde sa zdôrazňuje aspekt školy, tak keď vychádzame z toho, že sa v škole poskytuje toto vzdelávanie a odborná príprava, tak eh, ide o to, aby to bolo aj aby to reagovalo na dopyt a ponuku. Takže často to ale nie je e, presne v tomto zmysle, v tomto duchu. Ďalej, prevláda nedostatok komunikácie a aj nedostatok e, e, presných informácií, ani, ani porozumenie tam chýba. Hlavne pokiaľ ide o systémy OVP a potom výsledkom je to, že obsah odbornej prípravy na jednej strane a oproti tomu, čo sa pozaduje v praxi, tak e, tam ten neprípadný rozdiel sa e, v podstate rozširuje. Je to ako začarovaný kruh. A potom tí, ktorí absolvujú takéto odborné vzdelanie a prípravu, e, sa dostanú iba k mm, horšie platenej práci. A, takže ten ďal potom e, je taký, že nie, nie sú tieto školy a tento typ vzdelávania určený pre tých najlepších. Okrem toho, keď sa poskytuje toto vzdelávanie a odborná príprava v školách, tak to práve, že nie je dostatočné a nie je to dostatočne zapracované do systému vzdelávania a náväznosti na príslušné podniky. Takže ďalší problém, obmedzené kapacity a aj výsledky z hľadiska kvality. Piatá výzva, o ktorú by som chcem spomenúť, je neexistencia určitých prechodových mechanizmov. Musíme o tomto hovoriť, keď chceme zdôrazniť aspekt zamestnateľnosti mladých ľudí. Čiže prechod zo základného vzdelania do, tomu, do toho stredného, na odborné školy a tam vzniká tá druhá bariéra v tých pár našich partnerských krajinách a to je tá bariéra, ktorú je veľmi ťažké prekonať a to je práve nedostatok predchádzajúcej skúseností v samotnom pracovnom procese a samotný ten prechod zo školského systému na pracovný trh. A okrem toho chýbajú tam aj dostatočné poradenské služby, ktoré by dokázali nasmerovať týchto absolventov škôl do praxe. Takže určite tam je potrebná intervencia. V tomto zmysle je tu jedna výzva, ktorú chcem spomenúť a to sú hm, príliš nadmerné očakávania. Takže tento systém by dokázal riešiť to a to, ale očakávania od neho sú oveľa väčšie. Tieto systémy ale sú vlastne len jedným z komponentov celožietového vzdelávania a základné a stredné vzdelanie e, v podstate chýbajú v tieto formy vzdelávania v mnohých afrických krajinách a ťažké to potom niečím vykompenzovať. A potom to vidíme, ako sa to prejavuje aj na strane pracovných e, možností. A tým sa dostávame k poslednej mojej poznámke, ktorá sa týka také všeobecnejších víziev, a to súvisí s pracovným trhom. Ako pristupovať k týmto zmenám? Teda dovolte mi na záver povedať tú záverčnú, záverečnú poznámku. V mnohých našich partnerských krajinách nezamestnanosť určite je len tým vrcholom ľadovca. A Jeden z prístupov, ako možno riešiť tento aspekt, tieto výzvy, je samozrejme aspekt odbornej prípravy a vzdelávania. Často to sú povedzme potom aj kontrakty, ktoré majú krátkodobý charakter, ale že tieto osoby s týmto vzdelaním sa potom dostávajú do pozície, že ich zamestnanie je dosť neisté. A keď sa monitorujú napríklad krátkodobé kurzy niekde na vidieku, tak často vidíme, že e, cieľom je nielen zvýšiť celkový príjem rodiny, ale aj získať prístup k iným širším sociálnym službám. Takže tie ciele by sa dali dosiahnuť e, najlepšie, ak sa bude súčasne venovať pozornosť požiadavkám trhu a e, riešeniu dopytu a ponuky. A v tomto zmysle poskytujeme poradenstvo, pokiaľ ide o E, stredné odborné školy a odbornú prípravu, teda na úrovni učňoviek aj priemysloviek. Takže toto by mohlo znamenať napríklad aj to, že sa prepoja služby, napríklad e, krátke kurzy e, so systémom zamestnávania, teda pridelovania do určitých pracovných oblastí. Dôležité, aby sa nadviazal, respektíve previazalo to vzdelávanie s tým, že tieto, tá odborná príprava vzdelávania budú e, súvisie s tým, čo sa požaduje v praxi. Ďakujem. Myslím, že e, e, to, čo znelo, bolo veľmi kvalitné. A teraz pristúpime k poslednému prejavu. Takže ďakujem vám za to, že ste ma pozvali. A chcem povedať, že e, u nás v organizácii Planet National venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu dievčat. Hlavne, teda chcem povedať, že prechod dievčat z, e, na úroveň stredného vzdelania to je veľká výzva. To sa netýka len kríz, ale aj zdravia a morálnej krízy, a toto obmedzuje potenciál dievčat namiesto toho, aby ich to pozbudovalo. Takže čo môžu dievčatá urobiť, keď e, naozaj môžu využiť svoj potenciál a keď e, majú príležitosti a priestor, pretože e, dievčatá sa chcú realizovať v živote. Tie bariéry, ktoré musia dievčatá prekonávať, sú súvisia aj s tým, že proste divčatá, keď prechádzajú zo základnej na strednú školu, často ak je nedostatok peňazí, alebo ak sú tu nejaké pravidlá, ktorými sa v určitom spoločenstve musia riadiť, často proste dievčatá ostávajú doma. Potom e, oblasť adolescencie, teda adolescentný vek, e, potom vedie ku stigmatizácii a tam vlastne je to na úkor dievčat ešte viac. Takže čo sa stáva, keď e, dievča dostane, povedzme, prvý menzes? Potom e, škola môže alebo dokáže vytvoriť veľmi diskriminujúce prostredie. Takže preto treba dať e, aj tie patričné možnosti dievčatám, aby sa mohli prejaviť a aby mohli získať solidné zamestnanie. Dôležité, aby dievčatá sa dostali do škôl, ale e, je to dobré nielen pre ne, ale aj pre nás všetkých, pretože keď sú dievčatá vzdelané, zdravé, bezpečné a majú patričné možnosti sa realizovať, tak to je na prospekt všetkých národov. A vieme, že práve takto odborne pripravené a vzdelané dievčatá potom žijú v zdravších rodinách. Čiže vzdelanie a práca to musí byť samozrejme kvalitné a inkluzívne. Čiže kvalitným e, vzdelaním, ktoré je inkluzívne, e, máme na mysli to, že sa poskytne to vzdelanie, vedomosti, ale sa zabezpečí kultúrna diverzita a atmosféra akceptácie. A dôležité je, aby dievčatá mali rovnaké práva ako chlapci. A Kvalitné vzdelanie by malo dievčatám poskytnúť aj e, dôveru, seba dôveru v to, že majú hodnotu ako ľudia. V tom zmysle, že budú vedieť potom plniť aj dôležité úrovni, e, teda dôležité úlohy v rámci svojho spoločenstva alebo aj v rámci krajiny. Ide o to, aby mali pocit rovnoprávnosti. A preto treba venovať pozornosť aj vzdelávaniu z hľadiska rodového, aby sa odstranila diskriminácia aj v triede, aj celkovo e, ten postoj, e, ktorý existuje ešte a pretrváva postoj voči dievčatám, že sú niečo menej. A znova a znova sa dokazuje, že ak chceme dosiahnuť vo svete nejaký pokrok, potrebujeme zabezpečiť, aby dievčatá rozhodovali o svojom živote sami, respektíve samé. V tomto zmysle sme vytvorili e, program pre úspešných e, študentov a má to, teda študentky predovšetkým, zameriavame sa na dievčatá, ktoré potom sú schopné ujať sa úlohy lídrov vo svojom spoločenstve. A je dôležité poskytovať vzdelávanie aj v čase krízy. Takže mám takéto odporúčanie. Rovnosť, e, rodová rovnosť sa nedosiahne bez toho, e, že by sa aj v oblasti školstva e, poskytovala alebo vytvárala atmosféra rovnosti medzi chlapcami a dievčatami. Dôležité je, aby sa poskytovalo aj vysoké percento HDP na škola, na školy, 6% by malo byť na základné školstvo, ale v krajinách, kde je nízka úroveň HDP, táto alogácia by bola dostatočná len na zaplatenie platov pre učiteľov a už neostane dosť na riešenie bariér v oblasti rodovej. Takže preto treba tlačiť na vlády, aby e, spravodlivým zdaňovaním vytvorili zdroje na financovanie e, školstva. Takže 15 z, tých, no, z toho, čo sa poskytuje ako pomoc, by sa malo dávať na vzdelávanie zo strany donorov. A naše ciele sa dajú dosiahnuť len vtedy, keď sa to bude plánovať a riešiť tak, že všetky bariéry, ktoré dievčatá majú, e, napríklad e, pred sebou, napríklad aj tie nútené výdaje a tak ďalej, aby sa tieto veci reálne riešili. Eh, je veľmi dôležité eh, poučiť dievčatá o sexuálnom a reproduktívnom aspekte eh, života a v tomto zmysle ich pripravovať na rodinný život. Minulý rok sme mali možnosť vypočuť si hlasy, ktoré žiadali spravodlivosť pre ženy aj v moslimskom svete. Ak chceme podporiť túto novú generáciu lídrov, tak potrebujeme ich náležite pripraviť a vzdelať. Čiže transformatívne vzdelávanie aj v oblasti rodovej, rodového umenovania je veľmi dôležité. Dievčatá určite sa aj lepšie učia, keď sa zohľadňujú aj ich špecifické potreby. Záleží aj na tom, aby bolo počuť to, čo dievčatá hovoria. To určite má potom dosah aj na budúcnosť, aj z hľadiska možnosti líderskej pre tieto dievčatá. Vlády a ministerstva školstva musia zabezpečiť, aby dievčatá a mladé ženy boli súčasťou rozhodovacích štruktúr v štáte, aby ich hlas zohrával kritickú úlohu vo všetkých systémoch vrátane školského. Dôležité, aby dievčatá nezaostávali a aby dievčatá naozaj um, mali možnosť učiť sa a by sa neskôr stali lídrami. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto príspevky, ste si všimli. No, tiež keď sa zaoberáme otázkami bezpečnosti a financovania, tak e, máme expertov mužského pohľavia a dnes sme medzi nami mali 5 expertov žien. No a je o vzdelávanie zodpovednosť, tak je teraz veľký problém, že toto je hlavne ženská domena, ktorá prehlbuje tiež stereotypy na problémy voči podnikom a verejnosti. Napríklad 80% 80% eh, učiteľov na základných školách eh, nás tvoria ženy. Takže ďakujem veľmi pekne eh, za vašu prezentáciu. No a mňa tiež zaujímala by otázka, prečo muži opúšťajú tento sektor napríklad. Takže toľko môj príspevok k vášmu príspevku. Otváram rozpravu a ak nejakí kolegovia by sa radi vyjadrili, položili otázky, nech sa páči, máte priestor. Nech sa páči. Náš kolega Venta. Ďakujem. Moja otázka je na pani Vedik. Myslím, že sme si všetci vedomí toho, že hospodársky a sociálny dopad súkromného sektora, hovorili ste mnoho o súkromnom sektore, teda tam e, z hľadiska rozvoja môže byť e, veľmi závažná stránka. Čiže otázka, či nejaké firmy alebo či spoločnosti dokážu vidieť ten širší obraz aj v súvislosti s e, projektami a s kurzami, ktoré sa ľuďom ponúkajú. Možno nám viete povedať zo skúsenosti viac v súvislosti s tými konkrétnymi prípadmi, e, na ktoré ste narazili. Alebo čo treba v tejto oblasti vylepšiť z hľadiska vzdelávania ja tiež mám skúsenosti napríklad z toho Senegalu, že v tom Senegale je, sa ukázalo, že aj komunikovať o týchto otázkach je dôležité, aby sme boli chráťaní, chránení aj na úrovni regionálnej. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo, hovorí pani poslankyňa. Takže e, v prvej časti sa ho, hovorilo dosť o školách, ale teraz ste poukázali skôr na typ vzdelávania a odbornej prípravy. Napríklad sami Tvabidžane hovorilo hovoril o tom, ako pripraviť e, deti pre prácu potom v Afrike. Ja viem, že tu budú určite aj, aj predstavitelia z DEFCO, že by nám povedali niečo o tejto agende, ako sa tam napreduje z hľadiska odbornej prípravy a vzdelávania u mladých ľudí. Nejde len o samotné vzdelávanie v školách. Pokiaľ ide o projekty, myslím, že tam sme mohli byť e, aj troška s lepšou predstavivosťou. Napríklad malé projekty. A nemusia to byť veľké medzinárodné NGOčky. Ale pritom mladí ľudia sú veľmi podnikaví Viem, že tam sme videli jedného mladého chlapíka, mladého človeka, ktorý vymyslel nejaký stroj, ktorý vlastne išlo od nejaký drevený stroj, ktorý vyrobil, aby dokázal e, vyrábať podzemnicový olej. Proste e, sú tvoriví a vynaliezali tí mladí ľudia, skutočne. A Ehm, máme bežne tendenciu obracať sa skôr na veľké organizácie. A, a pritom tie malé, respektíve takto. Áno, mali sme aj pred rokmi nejaké problémy v regionálnej politike, kde som tie, ja sama pôsobila v mojej oblasti, regionálne, teda geografickej oblasti. Tiež sme sa zamerávali aj pre na veľké organizácie, ale tie nedokázali reagovať na tie lokálne projekty, pretože to bolo príliš ďaleko pre nich. A možno sa dá poučiť aj z tohoto, z týchto rozvojových programov. Viem, že sú tu aj iné požiadavky ODA, a respektíve aj aspekty auditu, treba to kontrolovať. Hej, potom sa to objaví ako titulko v novinách. Ale dôležité, aby sme dokázali rýchlo a priamo reagovať priamo v teréne teda, hej. Tiež som počúval, že keď e, veľké medzinárodné organizácie e, vynakladajú prostriedky tohoto druhu, tak e, to stojí viac. Pretože kým sa tie peniaze dostanú priamo do terénu, tak to musí prejsť viacerými kanálmi a to proste je tam mnoho medzičlánkov. Takže hlavne pani Wedding, aké máte vy skúsenosti s takýmito projektami? Videli ste nejaké dobré príklady, kde mladí ľudia priamo dostávajú podporu, aby mohli treba aj cestou malých podnikov e, pracovať. Napríklad ten program WASH, e, ktorý sa zameriava na to, že sa budovali sprchy a umývárne niekde aj v slamoch, a aby sa vytvárali nejaké mikropodniky okolo týchto lokalít. Proste malé projekty, aj tie dokážu veľa pomôcť. Takže myslím, že aj touto cestou sa dajú skutočne dosiahnuť výborné výsledky pre ľudí. Takže eh, určite komisia by nám vedela povedať asi viac aj v náväznosti na Abidžan. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky. Dobre, takže nie, takže dáme priestor na odpovede. Kto by chcel začať? Nech sa páči, na tú poslednú otázku môžete rovno odpovedať. Mikrofón. Začnem poslednou otázkou, ďakujem veľmi pekne. Áno, myslím, a dím priamu podporu pre mladých na to, aby zakladali podniky v mnohých projektoch ale rada by som zdôraznila jednu vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá pre úspech. Ste viete, existuje viacero prístupov k tým mikropodnikom a podpore najmenšieho fórem podnikania, ale čo vidíme v ostatných 10 ročiach týchto projektov, že sú úspešné tým, že zvyšujú počet rozbehnutých podnikov, ale potom sa tým už nezaoberáme veľmi a nevieme, že mnohé z nich aj zlyhajú. A monitoring to ukazuje, že veľmi dlho sme sa sústredili na možno nie tú jedinú správnu vec. Takže ja som za integrovaný prístup, ktorý som spomínal na záver mojej prezentácie snažíme sa to, na to reagovať integrovaním poradenskej práce a technickej pomoci pre odbornú prípravu a školenia, čiže je to neformálne alebo formálne. A to zvojom súkromného sektora, v tomto prípade malých podnikov. A rovnako treba zaistiť, že podpora nie je zásah jedným smerom, či už na strane dopytu alebo ponuky. Takže tieto tie veci spojiť, ehm, dopyt a ponuku. A, môže to byť len politika trhu práce, ale tiež ehm, služby umiestňovania, poradenstva a tak ďalej. To je možno jedna vec, na ktorú by som rada upozornila. Druhá vec, treba sa snažiť a snažiť sa o kontinuitu v rámci podporných eh, služieb, ktoré ponúkame, napríklad eh, podporou komunikačných platformiem a chodných alebo podnikateľských centier, ktoré budú existovať aj po ukončení podpory. Tým, tým sa dostávam k takým organizáciám na podporu podnikania a obchodných komór, ktoré by sme mali podporovať tak, aby všetky podniky a programy pokračovali. Ďakujem pekne a ja by som možno doplnil vašu reakciu. Vy ste položili jednu otázku. Ja som sa dosť zaoberal informácie a sú dnes veľmi dôležité. No a je tu trh so súkromným vzdelávaním, kde bohatí môžu, môžu posielať svoje deti. No a na úkor verejného sektora. No a krajina Magrebu sú projekty vstúpiť do subsárskej Afriky na podporu súkromných stredných škôl. Niečo sa za tým skrýva. Mňa by zaujímal váš názor na trhu vzdelávania, školstva. Stretávate sa s otázkami nepríjemnými, ale ktoré sú dôležité a súvisia s, s nejakými a dokonca korupciou niektorých aktérov, pretože ma na to upozornili. Školstvo, trhy v Afrike, je to trh, eh, je tu veľká konkurencia, konkurencia s Číny alebo z Japonska, ale my si konkurujeme aj navzájom. Francúzsko, eh, Nemecko ako minister zverejňovali ponuky a výzvy. No a rovnako tých 15-20 miliónov eur pre naše výsledky, ktoré si želáme, ale môže niečo spustiť. Takže ja sa chcem spýtať, ako zaistiť ten trh, ktorý sa rozvíja, tam veľa ekonomických aktérov, ktorí sa sústredujú na ziska. Myslíte, že toto je jeden z problémov? Pozrieme na to aj pán Venta, to prispôsobenie. to s kompetenciami, s prípravou. Dúfam, že som vás nezaskočil toto otázkou. No, ďakujem pekne. Ja mm, som absolvoval vzdelanie v USA a viem, čo ty myslíte. Nezaskočili ste ma. No, podpora duálneho systému odbornej prípravy a školení to podľa mňa nepodporuje privatizáciu vzdelávania, poskytovania vzdelávania, teda odbornej prípravy a školenia. No a my sa v našich partnerských krajinách snažíme podporovať lepšiu spoluprácu medzi verejným sektorom a súkromným sektorom. A to nemusí nevyhnutne znamenať veľký vstup súkromného sektoru, ale tiež to nemusí znamenať nejaké veľ, veľké subvencie verejného sektora, takže tá rovnováha závisí od hospodárstva, od úrovni organizácie, zamestnancov, zamestnávateľov, podnikov a tiež kvality školského systému. Takže ja nemyslím, že to je zatiaľ nejaký veľký problém v systéme odbornej prípravy. Myslím, že podpora lepšie spolupráce so súkromným sektorom. môže pomôcť boj pred niektorým tendenciám, na ktoré ste upozornili, pretože to skutočne prispieva k zdieľaniu zodpovednosti, spájaniu zdrojov, a nejakého spoločného chápania, spoločného prístupu medzi systémom vzdelávania, spoločnosťami, podnikmi. A to podľa mňa, ak to bude súčasťou hlavných princípov, ktoré dávajú naše ciele prvé miesto v rámci sektoru vzdelávania, tak je to, to vedie lepšiemu pochopeniu a môže to predísť niektorým tým z týchto tendencií, ale nemyslím, že to je momentálne veľký problém v systéme odborného vzdelávania a prípravy. Áno, možno hm, doplním, že prečo sme sa hm, hm, zamerali na vzdelávanie a možno predškolské vzdelávanie alebo vzdelávanie malých detí, novšia. možno práve preto, že ten to zameranie na mládež a pracovný trh je veľmi veľké. No a mám pocit, že často sa zabúda na malé deti, alebo deti. No a ja dúfam, že v rámci ďalšieho MFF, tak deti, <coughs> deti budú rovnako dôležité ako mládež a nie je to tajomstvo, ak zaistíme správne, alebo nezaistíme správne vzdelanie útlaho veku, tak nebudú ľudia pripravení na vstup na pracovný trh. Takže nám ide vyváženie o, alebo o hľadanie rovnováhy nejak s odbornou prípravou a prechodom na pracovný trh. No, ja môžem len súhlasiť s tým, čo práve zaznelo. Je tu veľký dôraz kladieme na mládež, vidíme to veľký trend. Úplne súhlasíme rovnako rozvoj detí a zameranie na dievčatá, pretože to je zraniteľná skupina a často zabudáme na rovnosť chlapcov, dievčat a tieto iniciatívy sú kľúčom na zaistenie vyššej miery rovnosti a tvorenie spoločnosti, ktoré zohľadňujú rozdiely. Takže toľko k tomu. Vy ste sa spýtali, ako, ako podniky by sme mohli podporiť eh, ich angažovanosti. Prvé uvediem pozitívne body. Poprvé, v rámci duálneho systému alebo fungujúcom duálnom systéme odbornej prípravy, e, tak e, zamestnávateľia zohľadňujú e, vo svojich osnovách podmienky, ktoré sa menia a situáciu. No, sa to robí v spolupráci, v osnovi spolupráci s podnikmi, reálnymi potrebami. A rovnako formáty sa môžu prispôsobovať potrebám trhu, čiže školenie zamestnancov je možné bez toho, aby taký zamestnanec zrobil celý rok alebo tri roky. No a čo sa týka nákladov firmného vzdelávania, čo sú teda naj také očividnejšie nakladiť takto, sa z veľkej miery alebo úplne dá získať naspäť s výsledkou produktívnej sily alebo pracovnej sily. No a pozitívnym veciam, veciam ešte, že verejný sektor zohláva v každom prípade dôležitú úlohu v rámci duálneho systému. Nejde tu len o presvedčiť spoločnosti, aby viacej dávali, kvalifikovanejší personál a zamestnanci, ako som už povedala. To znamená tiež pedagogicky dobre pripravené štruktúry, ktoré firmy, a to môže byť financované z verejného rozpočtu, institucionalizácia výskumu v oblasti odbornej prípravy a školenia môže ešte preskúmať potreby zamestnávateľov a tiež citácia štandardov to tvorenie uniformných eh, systémov eh, skúšania na uznávanie kvalifikácií. To by sa veľmi výrazne zlepšilo, takže to by zlepšilo prístup eh, zamestnávateľov k kvalifikovaným zamestnancom. A čo sa týka víziev, tak viem, že Často sa v partnerských krajinách stretávame s neochotou spoločnosti investovať, no a to veľmi často vytvára taký začarovaný trh, niečo ako pytliactvo, že sa snažíte prilákať ľudí z iných firiem bez investovania do vlastných eh, ľudí. No a jediným spôsobom, ako to vyriešiť, je s tým dlhým procesom posilnenia asociácií a úzka spolupráca s komorami. No a to, s ktorými pracujeme, môže byť relatívne jednoduché, ale aj veľmi dlhé. A by som rada ešte niečo dodala. Dôležitá vec v tejto súvislosti je zapájanie samotných mladých ľudí. Ja som to žila eh, na ceste do Timoru eh, vo vedeckých oblastiach pred niekoľkými rokmi, tak polnohospodárstvo na vidieku bolo jedinou príležitosťou, ktorú eh, mladí ľudia videli, takže bol vytvorený pro, program mm, v tom zmysle, aby dostali mladých do polí, ale možno tí mladí to nechceli urobiť, ale v tomto procese neboli konzultovaní pretože to sa zdalo, že je jediná príležitosť. Takže ak sa zrieme na hodnotový reťazec, tak eh, možno existujú iné aktivity spojené s polnohospodárstvom, možno marketing eh, a ďalšie relevantné segmenty, ale treba počúvať mladých. Veci, spolupráca s súkromným sektorom znamená, že oni môžu podať, aké zručnosti potrebujú, ale to neznamená, čo automaticky, že to mladí chcú aj v živote robiť. Takže znamená to, že je to náročný, dlhý proces. Ďakujem. Presne, to bola moja otázka. Tie skúsenosti to potvrdzuje, ak hovoríme o súkromnom sektore v krajinách aj v Afrike. Dnes je tá otázka e, správna výživa, e, a teda rozvoj polnohospodárstva. Ja som navštívil takú súkromnú firmu, Veď majiteľ firmy potrebuje mať vzdelaných, kvalifikovaných ľudí. E, napríklad produkujú zeleniny, citrusové plody a potom sa rozširujú trhy, nové trhy sa otvárajú na regionálnej úrovni a aj e, mimo regiónu a potom aj tie vzdelávacie inštitúcie by mohli ponúkať e, pestrejšiu ponuku vzdelávacích programov, nesústrediť sa len na polnohospodárstvo. A potom je tu ďalšia otázka, prístup k pôde. Mnohí mladí ľudia majú dobré nápady, ale jednoducho nedostanú sa k pôde, ktorú by mohli obrábať. Je dôležité mať dobrú komunikáciu have no chance to re-educate people. But the... Je dôležité e, vlastne e, mať dobré odborné vzdelávanie, otvárať nové vzdelávacie kurzy, aby sa ľudia dostali bližšie e, k pôde, aby sa zabezpečilo dostatok potravín. Ďakujem. Bien, merci beaucoup. Euh, Ďakujem pekne. Myslím si, že tie vaše podnety, postrehy, určite prispeli k objasneniu situácie. Budeme e, pokračovať v našej práci aj ďalšími príspevkami. Viete, e, musíme E, to všetko podchytiť. Je tu samozrejme predškolské vzdelávanie, potom je tu škola, škola, ktorá neexistuje izolovanie, ale v určitom prostredí je tam dopad dostupnosti elektrickej energie, vody a tak ďalej. No a ako dieťa rastie, tak e, musia sa robiť rozhodnutia a tu vstupuje do hry otázka zamestnateľnosti. Existuje celý rád e, krajín, napríklad v Severnej Afrike, tam majú množstvo absolventov škôl, ale nemajú sa kde uplatniť. A to vedie k vyšenej miere nestability. Čiže máme akýsi reťazec, v rámci ktorého jednotlivé články toho, e, toho reťazca majú svoje e, zložky, zainteresované strany a e, dôležité je efektívne vynakladať finančné prostriedky na všetkých úrovniach a pre všetky dotknuté krajiny. Ďakujeme pekne za mm, všetky vaše e, vyjadrenia, názory, ale musíme postupovať veľmi opatrne, ak Nie, niekedy je potrebné školu a zamestnávateľov, ako si párovať, ale e, technológie sa prudko menia a, e, a mladí ľudia získajú diplomy v oblastiach, ktoré sú požadované priemyselným odvetím a napriek tomu v mnohých krajinách si nachádzajú pracovné miesta. Ďakujem pekne za to, že ste prišli.